Okay, we are going to start the meeting tomorrow, today. Začneme, kolegovia, ak súhlasíte. Máme tu o niečo menej kamier, menej ľudí ako včera. Odhadli ste to teda správne. <laughs> It's because of coronavirus, for sure. Yeah. Okay, so uh, let's uh, uh, go to agenda item number... Prejdeme k prvému bodu schválenie programu. Ak nie sú žiadne námietky k programu, tak ho budeme považovať za schválený. Nemám nejaké žiadne e, extra oznamy, až na to, že máte vo svojich podkladoch správu z delegácie do Madridu na konferenciu COP v decembri. Teda uh, platí na to zvyčajný postup, ale máte k tomu informáciu v podkladoch. Malá poznámočka, pán predseda, čo sa týka včerajšieho zasadnutia. Chcem len pripomenúť poslancom vo výbore Edvi, že nech už chceme vyslať aký signál, akýkoľvek signál, nie je nevyhnutné kričať do mikrofónu. Včera som mala pocit, že spôsob, akým sa niektorí vyjadrili voči pani Thunberg, myslím, že to bolo dosť neúctivé a že to nevysielalo pozitívne signály a nevytvorilo to dobrý obraz v Európskom parlamente. Isté, že držíme sa čety demokracie, slobody prejavu, ale nie je potrebné kričať do mikrofónu a už vôbec nie kričať na ľudí, ktorí sú tu s nami pozvaní. Si, si vous pensez à, à, à la même personne que moi, euh, c'est aussi une personne qui n'était pas à, à la bonne place et euh, je sais qu'elle avait pris la place de la coordinatrice socialiste. Bola to osoba, ktorá tu nahradila kolegyňu uh, Jute Gutelant, uh, koordinátorku Silvia Sardone odmietla sa posadiť na určené miesto. Ďakujeme Jute Gutelant, že uh, to pomohla vyriešiť. Translation. OK. Well, just that Sylvie so I, I, I will make it in English. Just one second to say that Sylvia Sardone was... Sylvia Sardone, ešte raz to teda vysvetlím, nebola na správnom mieste včera, na správnom um, určenom mieste. Posadila sa na miesto Jute Guteland. To nie je férové, spravodlivé. Rozhodli sme sa z Jute, že to uh, necháme tak včera. Nechceli sme, aby to vyzeralo zle včera, ale isté, že upozorníme príslušnú poslankyňu. Grazie, presidente. Mi alzo in piedi perché quello che devo, da dire, eh, devo dire è estremamente importante. Ďakujem pekne. Ja chcem povedať niečo veľmi dôležité a preto sa postavím. Predovšetkým tie vyjadrenia, ktoré tu zaznievajú, podľa mňa nie sú celkom na mieste. Pani e, Sardene je zodpovedná za riadenie. Predpokladám, že e, to bude mať e, aj náležité dôsledky. Po vystúpení pani Sardoné niekto povedal bla bla bla. Myslím, že to nie je prípustné, takéto správanie voči pani Sardony, pretože práve ona ako žena by mala mať e, svoje práva chránené, právo vyjadriť sa. Ešte niekto sa chce v tejto chvíli vyjadriť? Nie, dobre. Takže prejdeme k hlasovaniu. Ešte predtým, ako začneme hlasovať, e, ešte vám oznámim odporúčania koordinátorov, ale k tomuto nemáme nič. Dobre, takže hlasujeme. Okay, so let's start. So, amendment 38, who is in favor? 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9, is in favor? 39 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, 41, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Ďalej, 41. druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej, 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 6 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 42 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 44 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 45 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 46 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 47 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 48. Prvá časť za proti, zdržali sa zamietnuté. 48. druhá časť za. Overíme si tú prvú časť. Nech sa páči, hlasujte. What is open? What is closed? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Prejdeme k návrhu DV6. Návrh 49 za proti, zdržali sa. To si overíme, ale myslím, že to bolo zamietnuté. 49, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teda 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. Budeme hlasovať v bloku o zvyšných návrhoch až k návrhu 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 52 za. Chcete si to overiť? Prepašte, pán predseda, chcem sa len uistiť, že musíme hlasovať o návrhu DV6. Myslím, že by sme mali hlasovať o DV6 a preskočili sme ju. Yeah, right. so we... Máte pravdu. Vrátime sa späť a začneme hlasovať o DV6 teraz. Celé si to ešte prejdeme. Takže 49. Kto je za? Hlasujeme o návrhu 49. Kto je za? Preskočili sme riadok. Hlasovali sme o DV6. It's okay for you? Okay. So let's start uh, again with DV6. Takže predsa len DV6. Dobre, tak to je to v poriadku. DV6, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 50. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Teraz nasleduje to blokové hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 52. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 a 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 16 a 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 54 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 23. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 24 za, proti, zdržali sa prijaté 91 za, proti, zdržali sa prijaté 25, kto je za, proti, zdržali sa prijaté ďalej 92, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 9-3 za. Proti, zdržali sa prijaté. 27 za. Proti, zdržali sa prijaté. 28 za. Proti, zdržali sa prijaté. 29 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa prijaté 31 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej. 3, 4, 5 za. Proti? Zdržali sa prijaté 36 za. Proti? Zdrž... Ešte raz za. Proti? Zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, to si overíme. DV4, nech sa páči, hlasujte. DV5 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté, blahoželáme celému týmu. Teraz prejdeme k plénu. Pardon, teda teraz sa e, tento e, bod posunie do plena tým pádom, keďže sme to odhlasovali. So we move to the second vote on the strategic approach. Druhé hlasovanie, strategický prístup k farmaceutikám v životnom prostredí. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za proti, zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh 91 za, proti, to si overíme. Hlasujeme o návrhu 91. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 92. To je za proti, zdržali sa prijaté 93 za, proti, zdržali sa prijaté 94 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté 103. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh 122, k teza, za, proti, to si overíme, nech sa páči, hlasujte. 122. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz 123, 124, 125. To je za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 126. A pardon, nie. Ale áno, 126 to je za. Proti. To si tiež musíme overiť. Nech sa páči, hlasujte. 126. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej, kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 132, kto je za? Proti? To si overíme. Nech sa páči, 132, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 133. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 7. Kteza. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 143 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 144 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 145 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 146 za. Proti? To si overíme opäť. 146. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 147. Kto je za? Proti? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale hovoríme si to pre istotu. Nech sa páči, hlasujte. 147. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 148 za. Proti. Zdržali sa Prijaté. 149 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 156 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz 168. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 169 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 170. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 171 za. Proti? To si overíme. Nech sa páči, hlasujte. 171. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 172, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 173, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 180. A tento bol stiahnutý. Pardon, takže 181 až 189 v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 100. Sto osemdesiat dva. Nech sa páči, kto je za? Proti Zdrželi sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Hlasujte elektronicky. 182. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 183. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 13. Za? proti, zdržali sa prijaté. 193 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 194 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 195 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Hm. 199 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to ešte. Nech sa páči, 199, hlasujte. Dvesto šesť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 202, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 200 za, proti, zdržali sa prijaté, 201 za, 201 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 203 až 205 za, proti, zdržali sa prijaté. 207 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 208 a 208 je bezpredmetná tele. Kompromis 15, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 212 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 229 za. Proti, zdržali sa prijaté. 200. Oh, nie. Kompromis 18, pardon. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 237. Kto je za? Proti? To si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Aj keď sa mi zdá, že to bolo zamietnuté. To nevadí. Zamietnuté. 238 za. Proti? Zd- to si overíme opäť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 239 až 248. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 242 za. Proti? Zdržali sa? To si overíme. Nech sa páči. Hlasujte. 242. Konec hlasovania. Zamietnuté. 243. Kto je za? proti, zdrželi sa schválené. 244 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 245 za. Ako sa stavia k tomu EPP? Vy ste proti, dobre. Je ľahšie, keď vás vidím vopred, ako signalizujete. Teda 245. Kto je za? Proti? Overíme si výsledok elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Poprosím o väčšiu disciplínu po mojej pravici od podpredsedov. Teda nie hlasovaciu disciplínu, ale disciplínu v rozprávaní. Poprosím o tichosť. 246 a 247. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 251 za? Proti? Myslím, že to bolo zamietnuté. Overíme si to ale. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 20 za. Proti zdržali sa prijaté. Teraz nasleduje návrh 258. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 21 za. Proti zdržali sa prijaté. E, ďalej nasleduje návrh 33. Kto je za? Proti zdržali sa, schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 42, kto je za, proti, to si overíme. 42, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 49 za. Proti? Zdržali sa schválené. 50 za. Proti? Zdržali sa schválené. 51 za. Proti? To si overíme. Nech sa páči. 51. Nebolo to nutné, ale už som hlasovanie otvoril, takže hlasujeme. Konec hlasovania. Bolo to jasné. E, pardon, zamietnuté 52 za. Proti. Tento si ale musíme uveriť. Nech sa páči. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 53 až 55. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa. Tento si overíme. Nech sa páči, 63 hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. 65. Nie, 64, tá je bezpredmetná. Teraz 65. Kto je za? Proti? Overíme si 65. -ku. Koniec hlasovania. Schválené. Poprosím eh, o aspoň o sekundu dlhšie znázorňovanie výsledku na obrazovke. Ďakujem. 66. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa tento si overíme. Nech sa páči, hlasujte. 71. Konec hlasovania. Schválené. Teraz si to môžete riadne pozrieť na obrazovke. Dobre. To už stačí. 72, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 73 za. Proti. Zdržali sa schválené. 74 za. Proti zdržali sa zamietnuté 75 za, 75 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky. Myslím, že potrebujem kávu. Už to cítim. Konec hlasovania. Mal som pravdu od samého počiatku. 76 za proti, zdržali sa schválené. Teraz budem hlasovať o celom texte. Koniec hlasovania. Schválené, blahoželáme. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. And we move to, uh... Teraz by som vás poprosil, aby ste sa usadili a teraz prejdeme na na ďalšiu záležitosť a to sú prípravky na ochranu rastlín. K tomu sme mali správu dvoru, dvora auditorov, takže najprv by sme dali slovo dvoru auditorov na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, že vám môžeme odprezentovať našu osobitnú správu. Prezentácia bude mať 4 časti. Najprv, prečo sme urobili tento audit, aký bol rozsah pozorovania, čo odporúčame. Prečo sme urobili tento audit? Za posledné roky sme sledovali intenzívnu diskusiu vo verejnosti o pesticídoch a angažoval sa do toho aj parlament. Máme tu účinné látky, ktoré ostávajú stabilné a využíva sa ich niekoľko stovák tisíc tón ročne. A je tu korelácia rizika. A keďže chceme zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie tak, aby sme znížili dopad týchto pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie. Je tomu už viac e, ako 10 rokov, keby, kedy sme zaviedli tento koncept nízkeho rizika. Avšak o štatistike máme len malé informácie. Takže aký bol rozsah tohto auditu? Cieľom nášho auditu nebolo zodpovedať na otázku, ktoré pesticídy zakázať alebo nie, ale pozrieť sa na implementáciu alternatív potom, keď niektoré pesticídy budú zakázané, aby sme znižovali riziko vychádzajúce z pesticídov. Preto sme skúmali, či rámec európskych pesticídov má nejakú, ukazuje nejakú závislosť a náš audit sa zakladal na dokumentoch Komisie a štrukturovaných rozhovoroch. Okrem toho sme revidovali um, plány uh, členských štátov a navštívili sme tri štáty, Francúzsko, Litvu a e, tu sme našli určité zistenia, kde chceme podporovať e, tieto trvalo udržateľné využívania pesticídov, ale musíme redukovať riziko využívania pesticídov. Takže teraz by som sa venoval trom hlavným blokom. Ponajprv trvalo udržateľné využívanie prostriedkov na ochranu rastlín, e, potom napriek našim snahám predsa len je málo stimulov pre poľnohospodárov, aby znižovali svoju závislosť od pesticídov. No a po tretie, štatistika, meranie eh, ukazovateľov a rizika využívania týchto ochranno-rastlinárskych produktov majú len obmedzené využívanie. Takže pokiaľ ide o ten pomalý štart, tu sme v roku 2009 prijali smernicu, ale jej implementácia bola omeškaná, pretože tieto národné plány neboli dostatočne včas vypracované. Z pozitívneho hľadiska môžeme povedať, že vieme, že od roku 2016 komisia sa tomu venovala stále viac. Tu sú akcie na tejto priesvitke, ktoré zaviedla, takže sa venovala udržateľnému užívaniu pesticídov No ale táto, táto <clears throat> smernica naozaj mala veľmi pomalý štart. Po druhé, slabé stimuly pre poľnohospodárov, aby znižovali svoju závislosť od pesticídov. Musíme zaviesť opatrenia, ktoré by poľnohospodárov podporovali, poradenské a špecifické programy. Členské štáty môžu toto e, financovať a podporovať biologické polnohospodárstvo. E, a tak, to, takáto e, oblasť predstavuje 60 polnohospodárstva, ale nie sú tu dostatočné stimuly, pretože to nie je zapracované ako podmienka, keď chcete dostať financovanie v rámci SPP. Nie sú tu špecifické kritériá ani požiadavky, ktoré by mohli napomôcť presadzovaniu E IPM, aj keď títo polnohospodári musia zásady e IPM od roku 2014 uplatňovať. Komisia Rade a parlamentu e, povedala, že na základe týchto plánov ešte nepozorujú plnenie. Potom je tu kategória takých nízkorizikových eh, pesticídov, ktorá bola vytvorená v roku 2009, ale len 3 týchto účinných látok sa využívajú v praxi. No a keď sa pozrieme na štatistiku a ukazovateľ rizik, všimli sme si, že štatistika, ktorá sa týka predaja účinných látok, nie, sú, nie je dostatočne podrobná na to, aby mohla byť užitočná No a je to venované len štatistickým účelom a keď členské štáty aj vykazujú predaj, Eurostat musí, tento, musí tieto údaje agregovať predtým, než ich zverejní. No a potom to znemožňuje analýzu lepšej analýzy ako napríklad neonikotinoidov a ostatných nízkorizikových pesticídov. Keď sa pozrieme na využívanie týchto pesticídov, toto nie je dostatočne harmonizované ani aktualizované. A potom, keď členské štáty potom vydávajú výkazy o konkrétnych kultúrach a rastlinách a potom v dôsledku toho Eurostat nezverejnil celoeurópske štatistiky k pesticídom. Smernica z roku 2009 požaduje harmonizovať ukazovatele rizika, zamerať sa na trendy určitých účinných látok a stanoviť prioritné položky, avšak samotná smernica nepredpisuje žiadne takéto harmonizované ukazovatele rizika. Teraz by sme si mali kvantifikovať európsky cieľ, o koľko chceme znížiť riziko a členské štáty by si mali kvantifikovať e, svoje e, ciele. V rámci akčných plánov v roku 2018 komisia navrhla dva ukazovatele rizika a komisia tieto zverejnila v novembri 2019. To znamená, že teraz komisia poprvýkrát môže odhadnúť e, účinnosť týchto ukazovateľov, avšak až 10 rokov po ich zavedení. Ale ani jeden z týchto ukazovateľov nepoukazuje na to, kedy, ako a kde sa tieto využívajú. Um, tieto pesticídy. Takže e, čo by mala robiť komisia? Komisia by sa mala venovať všeobecným zásadám, ktoré by mala premeniť na e, praktické kritériá, ktoré by mohli byť overené na farme a potom by mali byť napojené na SPP. Mala by zlepšiť štatistiku, ktorá sa týka týchto pesticídov a lepšie sa zamerať na ukazovatele rizika my s polutovaním konštatujeme, že komisia neprijala odporúčanie 1b, aby tieto ukazovatele zapracovala do SPP po roku 2020. Táto kondicionalita Mm, nebola splnená, aj keď parlament vyzval komisiu, aby zmenila pravidla krížového plnenia pre SPP po roku 2020. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ak by ste mali akékoľvek otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi jasné, veľmi priame. No a teraz by som sa obrátil na poslancov. Nech sa páči, máte slova páni Novák, Azekán, Osis, Sudoro. Dva, tri, štyri, ďalší. Dobre. Takže teraz pani McGuinness, EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj kolegovi za prezentáciu. Pozrite sa, pozri, pozreli ste sa aj na dostupnosť týchto poradenských systémov pre poľnohospodárov v jednotlivých krajinách, pretože tu máme inovácie, ale aj transfer vedomostný. To bolo naozaj krátené a práve tento transfer e, znalostí sa nedeje a pozreli ste sa aj na to, či toto bolo zapracované do smernice o trvalom e, udržateľnosti dobrovoľnom využívaní pesticídov. To bolo v tej smernici, ale vieme, že na základe e, tej prednášky sme počuli, že je to celé posunuté, ale ten najväčší problém je naozaj nedostatok poradenskej činnosti, kto by tým, kto by tým, e, kto by tým poľnohospodárom radil pri chove zvierat, ako aj pri rastlinnej výrobe. A čo tu potrebujeme? Tu potrebujeme e, širšie koncipované poradenstvo pre poľnohospodárov, ktoré by bolo financované zo štátneho rozpočtu, pretože keď o, využíva, aby využívali tieto pesticídy alebo prostriedky na ochranu rastlín len vtedy, keď je to naozaj nutné. Okay. Um, for the EPP again. Pani Novák, EPP. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Každopádne podporujem riadenie a kontrolu využívania prostriedkov na ochranu rastlín. Eh, vy ste Európskej komisii predostreli aj veľmi dobré odporúčania, ale slovinskí poľnohospodári a občania majú obavy, pokiaľ ide o kontrolu produktov z tretich krajín. My stále znovu dostávame otázky, ktoré sa týkajú týchto produktov a to je tak aj správne. A my si tiež kladieme otázku, či ostatné krajiny, ktoré či tieto dodržiavajú tieto pravidlá, ktoré máme my v Európskej únii. Samozrejme, že e, to všetko súvisí aj s finančnými prostriedkami, nie len kontrola a poradenstvo, ale aj finančná podpora je veľmi dôležitá, najmä pre tie krajiny, ktoré mm, nemajú také vysoké rozpočty. Ďakujem veľmi pekne, pán Sudan SND. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja mám tiež niekoľko otázok ku kontrole produktov, ktoré pochádzajú mimo Európskej únie, pretože takéto produkty sme našli v Rumúnsku, aj keď sú v Európskej únii zakázané. A aké odporúčania tu máme, pokiaľ ide o biologické poľnohospodárstvo, e, pretože dotácie sú v Rumúnsku um, nižšie ako v ostatných krajinách do biologického slovenského poľnohospodárstva. A ako by sme mohli zaviesť také normy, ktoré by platili pre všetky krajiny a pre všetky e, potraviny? To by malo platiť pre všetkých poľnohospodárov v Európskej únii. Ďakujem pekne, pani Marena. Um, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám eh, štyri požiadavky. Poprvé chcem povedať, že v plnom rozsahu súhlasím s tým, čo hovorila pani McGuinness a síce, že v súčasnosti eh, často uh, eh, radia plnohospodárom práve spoločnosti vyrábajúce uh, tieto produkty, čiže E, zo súkromného sektora a um, teda je potrebné sa zaoberať na to, ako získať e, z verejného vedeckého sektora takéto informácie pre, um, pre poľnohospodárov. A taktiež e, treba sa zameriavať viac na členské štáty a zistiť, ktoré členské štáty konkrétne majú väčšie problémy um, Um, zabezpečiť implementáciu zo strany poľnohospodárov tejto smernice. Po ďalšie bude 7 uh, sa, um, programu sa hovorí najmä o dovoze a pochopili sme, že v súčasnosti komisia chce byť tolerantnejšia voči využívaniu pesticídov v prípade dovezených uh, výrobkov Zatiaľ, čo polnohospodári u nás v EU majú problémy s uplatňovaním tejto smernice, takže bolo by treba, aby um, um, komisia, teda konkrétne DG Trade, eh, sa spojila s komisiou, ktorá sa zaoberá využívaním pesticídov, aby nedošlo k, k interferenciám medzi uh, prípravkami, ktoré akceptuje DG Trade, ktoré teda sa považujú za, za toxické a teda implementáciou smernice, pretože to by uviedlo našich eh, polnohospodárov ešte do väčších ťažkostí, pokiaľ ide o implementáciu smernice. No a v súvislosti s due diligence a tá pomoc, ktorú možno poskytnúť poľnohospodárom, je potrebné, aby preukázali, že teda nie je, nie je možné využiť iné pesticídy a, a teda my máme pomôcť poľnohospodárom pri vykonávaní tejto due diligence, aby sme zabezpečili uplatňovanie Uh, due diligence. Pán Hojsík. Uh, Ďakujem veľmi pekne za túto prednášku. Myslím si, že je to veľmi dôležité Eh, naozaj by to bolo veľkou pomocou, keby sme zašli do podrobností, keby sme si to pozreli na jednotlivých prípadoch, keby sme to eh, rozdrobili na úroveň členských štátov, pretože vy tieto údaje máte, ale aj nedostatok údajov je eh, veľmi, má veľkú výpovednú hodnotu, pretože toto verejnosti ukáže, čo sa deje a tak aj polnospodári, ako aj verejnosť má s tým problémy a je to pre nich dôležité. No, čiže toto štatistika, áno, to nie je len o tom, že sa ohliadáme do minulosti, ale sú to aj vyhliadky do budúcnosti. Ako budeme riešiť tento problém? A na toto budeme potrebovať určite dostatok zdrojov na schvaľovanie, povoľovanie lepších alternatív, poradenské e, služby pre poľnohospodárov, tak, aby im mohli poradiť pri implementácii. Toto je oveľa lepšie, ako keby sme povedali, áno, musíme s tým niečo robiť. No a odkiaľ? odkiaľ tie peniaze majú byť. My musíme zabezpečiť, aby tieto prostriedky z tých neudržateľných eh, postupov boli presunuté na trvalo udržateľné postupy. No a ešte tá posledná vec, tu tiež súhlasím, ale toto je jasný prípad. Tu nejde len o to, že musíme mať povinné a záväzné ustanovenia, ktoré sa týkajú životného prostredia, ľudského zdravia, ale toto sú prierezové záležitosti, kde musíme dodržiavať také isté normy na ochranu nášho zdravia, tak doma ako aj v obchode s tretími krajinami. Ďakujem pekne. Za zelených Adam Paulus. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne za odprezentovanie tejto veľmi dôležitej správy, ktorá bola nabitá informáciami. Naozaj ich potrebujeme, keď chceme túto situáciu vyriešiť, aj keď chceme postúpiť eh, so zelenou dohodou. To nie je len o ochrane životného prostredia a klímy, ale je to aj o trvalej udržateľnosti. Mám niekoľko otázok a pripomienok. Tá prvá vec sa týka štatistiky o o využívaní pesticídov. Doteraz e, meriame len tie hlúpe tony, tak toto ja nazývam. A každý, kto sa pozrie na rozdielne účinné látky, jednoducho vidí, že to uplatňovanie alebo využívanie príslušných účinných látok je veľmi rôzne, pretože aj úroveň toxicity nie je rovnaká pre každú účinnú látku. Napríklad e, antibiotika e, veda odkazuje na dennú dávku a nehovorí, že by ste mali používať toľko a toľko tón. A myslím si, že tento prístup by sme mali zvoliť aj pri pesticídoch, pretože aj keď štatistika hovorí, že sme využívali menej pesticídov, v podstate sme využívali viacej, pretože využívame tie ne- neonikotinoidy, kde aktívna látka sa využíva v nízkej dávke, pretože má vysokú toxicitu. Čiže súhlasíte s tým, že by sme mali zmeniť tento prístup k meraniu toho používania aktívnych látok a pesticídov na poliach. Tiež by sme sa mali zamerať na to, ako zaviesť e, vhodné ukazovatele, ktoré by boli merateľné. Napríklad to monitorovanie, to nie je len nedostatok e, chemického prístupu, ale aj degradačný prístup, degradačný postup, e, degradačné rozloženie sa v pôde, ale musíme sa zameriať aj na biodiverzitu v poľnohospodárských oblastiach. Toto nie je veľmi dobre prepojené napojené na využívanie pesticídov, aspoň ja to tak vnímam, pretože ja veľmi často diskutujem o tom s Európskou environmentálnou agentúrou a oni majú naozaj alarmujúce výsledky. Takže naozaj by sme mali urobiť niečo aj v tejto oblasti pri využívaní pesticídov v tejto oblasti. No a teraz chránené oblasti kde niektoré pesticídy sú zakázané, napríklad v oblastiach Natura 2000 alebo v určitých biotopoch kde, a ale tieto pesticídy potom nie sú zakázané v týchto chránených oblastiach. A keď sa rozprávate s občanmi, oni povedia, že to je chránené, tam sa nemôžu využívať pesticídy. A ja im musím povedať, že milite sa tam, pesticídy môžete používať, možno nejaké iné, ale je to naozaj veľmi obmedzené. Tieto, tieto výnimky sú naozaj veľmi málo propagované národnými orgánmi a potom v tejto správe e, nie sú uvedené e, tresty alebo postihy, keď tieto pravidlá pri využívaní pesticídov nie sú dodržiavané a budete tu zavádzať aj nejaké postupy za nedodržiavanie, keď tieto aby sme, za, dodr, aby sme zabezpečili dodržiavanie týchto pravidel. No a potom je tu taká nepriama veta, že Nemecko a niektoré krajiny nezaviedli tento nový akčný plán na využívanie pesticídov a chcem vedieť, či je to pravda, alebo máte nejaké odporúčanie, ako toto napraviť. No a tiež by som sa chcela poďakovať Martinovi Hojsikovi, že e, to určite nie je napomocné len zakázať niektoré pesticídy e, v Európskej únii a potom dovolíme, aby sa dovážali v rámci určitých e, obchodných dohôd. Myslíte si, že toto by bol taký správny postup, aby sme zakázali dovoz potravín, ktoré sú vyrobené Mm, s pomocou pesticídov, ktoré sú zakázané v Európskej únii. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Times. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám eh, tri eh, otázky, tri okruhy. Ďakujem veľmi pekne za odprezentovanie tejto správy, ktorá je novou správou a je veľmi, veľmi vzácnou správou Dvora auditorov. A v správe hovoríte, že komisia nebola schopná zaviesť aspoň doposiaľ opatrenia na to, aby SPP e, skutočne ešte viac podporovala znižovanie používania pesticídov a ktoré stimuly by podľa vás boli užitočné a naozaj by pomohli znížiť využívanie pesticídov a umožnilo zlepšiť integrovanú ochranu proti škodcom. No a ako by sa to dalo e, skutočne overiť v jednotlivých poľnohospodárských podnikoch a e, na poliach? teda týka sa to aj um, stratégie um, z vidličky na stôl, ktorá tiež hovorí o pesticídoch. Ďalej, ďalej chcem spomenúť e, otázku hodnotenia používaných zmesí pesticídov, kde skutočne nedochádza k hodnoteniu. No a či v prípade týchto by ste skôr uh, sa nechceli prikloniť k uplatňovaniu um, systému predbežnej obozretnosti, v záveroch som to teda v správe nevidela v súčasnosti, e, že by sa to mohlo častejšie uplatňovať. No a tretia otázka sa týka e, hodnotenia pesticídov. Ani to som vo vašej správe nepočula. E, teda ide o dlhodobú toxicitu a dôsledky tejto toxicity, ktoré spôsobujú rôzne karcinogénne ochorenia, majú vplyvy na e, reprodukčné zdravie, e, ide o um, endokrinné disruptory a teda majú takéto vplyvy dlhodobé. Ďakujem veľmi pekne za GUE, pani Hazekamp. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj Dvoru auditorov za túto veľmi zaujímavú správu, ktorá obsahuje skutočne výborné odporúčanie. No a aj e, ja e, by som chcela e, v podstate vyzvať parlament, aby tiež uplatňoval tieto odporúčania. Um, Eh, pokiaľ ide o um, konkrétne uh, o integrovanú ochranu uh, škodcov, máme v Holandsku uh, takú definíciu, uh, ktorá je veľmi, veľmi široko koncipovaná, ktorá je jednak pre vládu, ale aj pre poľnohospodárov, ktorí využívajú uh, pesticídy, tak e, osiva so e, systémovými pesticídami ako neonikotinoidy e, možno používať, pričom cieľom bolo zabezpečiť ich zákaz alebo teda aspoň obmedziť ich používanie. Takže pýtam sa, či by to nebolo možné realizovať odlišne. V Holandsku máme v súčasnosti istý koncept, ktorý um, teda um, Mm, uvádza to, že využívanie chemických látok je do toho v podstate zakotvený a hovorí sa tam najmä o využívaní neonikotinoidov. Aký je, prosím, pohľad e, na, e, na túto otázku z vašej strany? Nemyslíte si, že eh, takéto osiva a využívanie týchto produktov a prípravkov by mala eh, patriť do integrovanej ochrany eh, proti škodcom a že by sa to malo zaradiť do právnych predpisov, aby sme skutočne zabezpečili udržateľnú ochranu proti škodcom, teda integrovanú ochranu proti škodcom? Pán Veles, ja tiež súhlasím s pani McGuinness hoci teda sme z odlišných eh, politických eh, spektier, ale eh, tá, ten spôsob, ako sa využívajú pesticídy, ehm, v Írsku je tak, ako to spomínala, čiže často mm, súkromné spoločnosti poskytujú poradenstvo poľnohospodárom, takže uh, um, často na tieto upozornenia týkajúce sa zdravia zabúdajú. No a v podstate ja uh, to chápem uh, tak, že dvo, uh, dvor auditárov môže sa zaoberať v podstate len tým, uh, ako to v skutočnosti vyzerá, čo, um, čo sa tam odohráva, aká je situácia, ale nemôže to nejak ďalej riešiť. No a tiež si kladiem otázku, um, akým spôsobom môže dvor auditorov zmerať verejný prospech um, finančnom vyjadrení sa to merať nedá, ale ak chceme skutočne, aby poľnohospodári prestali využívať pesticídy, e, tak e, to e, bude súvisieť aj s financiami. Keď nevyužívate pesticídy, tak väčšinou to vyžaduje viac práce a objemy úrody sú, sú nižšie. Takže Ehm, ak chceme, ehm, ehm, aby to poľnohospodári dosiahli, tak im treba v tom pomôcť. A mohol by sa teda dvor auditorov zaoberať práve eh, takýmto verejným prospechom aj nejakým finančným vyjadrením. Eh, už sme to niekedy robili v minulosti, ale, ale v podstate to bolo dobrovoľné a Zatiaľ teda sa toho nejak nechopili konkrétne ani členské štáty, ani Európska únia, čiže ja sa uh, pýtam, akým spôsobom možno zmerať ten verejný prospech a ako ho možno vyjadriť vo finančnom vyjadrení. Ďakujem veľmi pekne za EPP. Máme uh, dvoch rečníkov a pani McGuinness by chcela dostať ešte na sekundu slovo späť, čiže uh, dostanete ho a potom ešte sa vyjadrím aj ja. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Je to užitočná diskusia, pretože v podstate sa snažíme zabezpečiť dobro pre ehm, potravinový reťazec a producentský reťazec, čiže nesúvisí to až s politickými stránkami. Ale chcem povedať, že v Írsku sú poľnospodári a predpokladám, že aj inde, e, ktorí ehm, majú ehm, e, konzervačný spôsob poľnospodárstva e, a v podstate um, sa snažia uh, chrániť biodiverzitu aj produkciu potravín. Čiže takýchto by sme um, mali odmeňovať, keď to takto v súčasnosti robia. No a um, sme s nimi v kontakte a chceli, aby sme uh, toho robili viac. V lete som tiež uh, bola v kontakte s, s s určitými poľnohospodármi, ktorí používajú iných škodcov na, na ochranu proti škodcom a nevyužívajú pesticídy. Čiže ak ak e, nepomôžeme poľnohospodárom, e, e, je potrebné teda v tomto kontexte posúdiť aj dovoz, dovoz takýchto prípravkov. Keď sú zakázané v Európe, tak musíme dávať teda pozor aj na dovezené produkty, ktoré sa využívajú v tretich krajinách a k nám prichádzajú teda tieto produkty, pretože toto je nekonzistentné, ak to dovolíme. No mali by sme prierezovo vo všetkých skupinách Um, pracovať spoločne a pritlačiť aj na pána komisára Hogena, aby sme mali konzistentnosť politickej starosti, pretože eh, niektoré eh, veci pochádzajúce z tretich krajín nemôžeme zakázať, je to mimo našej kontroly, môžeme to kontrolovať len interne, ale ehm, mrzí ma to, ale v podstate, eh, keď nás nepokojuje používanie určitých pesticídov tu u nás v EU, malo, malo by nás nepokojovať ich využívanie inde, takže zjednoťme sa. Ďakujem veľmi pekne, Jute. pensionsrätten. Okay. Je technický problém s tlmočením. Tlmočníci sa ospravedlňujú. Ehm, jag vill starta med att tacka för eh, rapporten från revisionsrätten och jag vill också tacka för en väldigt bra debatt. Eh, ďakujem veľmi pekne eh, dvoru auditorov za túto správu, ale ďakujem veľmi pekne aj za túto kvalitnú diskusiu na dnešnom zasadnutí. Zdá sa, že medzi jednotlivými politickými skupinami máme oveľa viac spoločných názorov na túto oblasť a ako zabezpečiť zmenu, pokiaľ ide o využívanie pesticídov a riešenie reziduí z pesticídov pesticídov. Tak aktuálny postup nie je udržateľný ani pre ekosystém, ani pre naše zdravie a ohrozuje aj biodiverzitu, čiže skutočne to musíme brať oveľa vážnejšie mm, a zabezpečiť e, progres. Hm. Odzneli tu e, mnohé hlasy a v podstate si myslím, že je bláznivé, že e, dovolíme dovoz pesticídov, keď e, presne rovnaké pesticídy u nás interne zakazujeme. Je to otázka hospodárskej súťaže, ale je to hlavne nebezpečné pre naše ekosystémy, takže musíme vystupovať oveľa jednoznačnejšie a napojiť to na systém spoločnej poľnohospodárskej podniky a zabezpečiť to, aby, aby E, ľudia, ktorí, sa, ktorí ich využívajú, dostali stimuli. No a e, zatiaľ sa e, teda situáciu Európskej únii nepodarilo to zmeniť. Niektoré Niektoré ohňuka v tej reťazi sú príliš slabé na to, aby, aby sa to podarilo zmeniť. No a som veľmi rada, že sa nám podarilo takto jednohlasne k tejto téme vystúpiť v rámci uh, dnešného zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zaradila medzi rečníkov, takže mm, chcem povedať poprvé, že veľmi pekne výboru, eh, dvoru auditorov veľmi pekne ďakujem za túto správu, ktorá eh, jednak eh, poprvé prichádza v správnu chvíľu a je mimoriadne jasná. Navrhujú sa tam veci, ktoré, mm, s ktorými sa vo veľkej miere stotožňujeme nielen tu v našom výbore, ale myslím si, že aj drvivá väčšina Európskeho parlamentu už sme sme to počuli na, na eh, plenárnom zasadnutí, keď sa hovorilo o ekologickom dohovore. No a Budeme mať eh, teda aj správu eh, z vlastnej iniciatívy k stratégii s farmy na stôl, ale budeme sa vyjadrovať aj k otázke reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože ak je nejaká oblasť, kde treba napojiť využívanie SPP a, a teda využívanie e, pesticídov, e, je to teda mm, e, je, je, je potrebné teda napojiť tieto dve politiky mm, a napojiť to teda na ekoschémy SPP, ktoré sú jednak stimulom, ale aj kondicionalitou na to, aby poľnohospodári zmenili svoje postupy. Takže toto je jedna vec, ktorú e, som zaznamenala vo vašej správe a myslím, že väčšina um, parlamentu to podporí. E, druhá otázka sa týka dovozov. E, možno menej pre vás, ale teda viac pre um, Európsku komisiu a máme tu v sále zástupcov aj DG Sante. Rád im potom odovzdám slovo aby sa vyjadrili k tejto správe e, dvora auditorov, pretože vieme, že v Európskej komisii práve medzi e, DG Trade, DG Agri a DG Sante prebieha diskusia na, na tieto témy. No a myslím, že, že e, sa môžete obrátiť aj na jednotlivých dotknutých komisárov a povedať im, že, že v Európskom parlamente, že sa dokonca aj pán Volic a pani McGuinness na tom zhodli, to je už čo povedať, v tom, že jedno, jednoznačne je potrebné uplatňovať rovnaké práve pravidlá pre našich poľnohospodárov a pre dovoz. Úplne si uvedomujem, aký je právny základ, úplne si uvedomujem, že DigiTrade, keď povie, či Brazília, Indonézia alebo iné krajiny, kam vyvážame svoje produkty, ak si chcú chrániť svoju biodiverzitu, tak je to ich problém a závisí to od nich. To je pravda, ale ak my sa chceme posunúť vpred a chceme naozaj vyvinúť túto politiku pre poľnohospodárov a chceme sa vyhnúť konfliktom, ktoré súvisia s nečinnosťou, musíme riešiť aj, aj právne aspekty. Čiže tento problém tu je, treba ho riešiť. Ehm, hovorili sme o tom s príslušným generálnym riaditeľstvom komisie, ale nemôžeme na to jednoducho o, len tak poukazovať ako na nejaký E, dym, s ktorým nič nemôžeme urobiť. Takže e, chcem e, sa vyjadriť teda v mene Európskeho parlamentu, že takýmto spôsobom to treba riešiť. Teraz sa vrátim zase do svojej funkcie predsedu a dám vám nejakých 5-7 minút na to, aby ste aby ste teda sa vyjadrili k tým otázkam, ktoré sa týkajú vašej právomoci a potom ešte dáme slovo DG Santa, a teda zástupcovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, začnem otázkou pána Volisa, teda ehm, čo je v podstate e, v právomoci auditorov a ehm, akým spôsobom môžeme teda tie verejné politiky ovplyvniť. Chcem povedať, že stanovovanie e, cieľov a politiky a ich určovanie politik nie je úlohou dvora auditorov, to je už úlohou komisie komisia a ostatných európskych e, orgánov, ale e, v podstate dvor auditorov e, posudzuje, či, či či stratégia umožní dosiahnuť ciele a či, nám, či je možné monitorovať ciele. A my teda získavame aj, aj údaje o tom, či sa podarí uh, dodržovať tieto cieľa a monitorovať to. Čiže ďakujem veľmi pekne za všetky otázky a názory, ktoré ste tu vyjadrili. E, zdá sa teda, že um, táto téma je veľmi dobre načasovaná a vzbudzuje veľký záujem. Ďalej začnem otázkou pani McGuinness, pokiaľ ide o systém poradenstva. No už systém poradenstva je jedným z princípov v integrovaní ochrane prostých škodcov, ktorý by sa mal teda zdôrazniť ale e, je úlohou komisie a členských štátov, aby vo vnútroštátnych plánoch e, určili presne, e, čo znamená integrovaná ochrana proti škodcom. Je to dobre, keď máme všeobecné princípy, ale keď už ide o presadzovanie týchto princípov, pretože od roku 2014 sú povinné, tak pre E, um, správne orgány musí byť jasné, e, čo majú robiť, ale musí byť jasné aj farmárom a poľnospodárom, e, čo majú robiť, aby, nedost- aby neboli sankcionovaní. Čiže v súčasnosti to nie je úplne jasné ani pre poľnohospodárov, ani pre pre orgány, čo to IPM vlastne znamená, pretože to nie je vymedzené v, v, vo národných eh, programoch a eh, teda od roku 2016 sa tým komisia začala viac zaoberať, že to treba stanoviť v národných plánoch. Pokiaľ ide o otázku o slečny eh, Novakovej, pokiaľ ide o kontroly produktov a výrobkov z z tretich krajín. Zameriavali sme sa na biovýrobky a počas auditov a kontrol sme zistili, že aj v tretich krajinách e, už komisia vykonáva niektoré kontroly týchto výrobkov, ale pravdepodobne tieto kontroly nie sú dostatočné a bolo by ich treba zintenzívniť, ak chceme e, teda zaručiť to, že dovezené biovýrobky z tretich krajín bude možné skutočne považovať za, za teda biovýrobky. E, pán Šudarov položil približne pod podobnú otázku, takže budem ďalej pokračovať otázkou pani Arena e, že e, teda e, poradenstvo dostávajú poľnohospodári od súkromných od súkromných subjektov, teda my, my podporujeme najmä poradenstvo z verejného sektora, v niektorých členských štátoch to už tak aj existuje. To je v podstate podobná ako otázka pani McGuinness. Ďalej, pokiaľ ide o alternatívy, nuž e, musíme zistiť, e, čo môžu používať poľnohospodári, keď sa zakážu vysokorizikové pesticídy a či, e, či majú k dispozícii nízkorizikové pesticídy. A o tom hovorím aj v správe, že iba 3 percenta účinných e, látok po e, teda 10-ročnom období od nadobudnutia účinnosti smernice e, o udržateľnom využívaní teda len, len 3% týchto účinných látok sa považujú za nízko rizikové, čiže ak sa niečo zakáže, tak treba mať alternatívu, pretože na čiernom trhu sa, sa opäť niečo môže objaviť aj pre poľnohospodárstvo. Pokiaľ ide o údaje na úrovni členských štátov, a odpoveď na otázku pána Hojsika. Takže v podstate niektoré členské štáty ako Francúzska zverejňujú uh, údaje o každej účinnej látke, ale aj ak Eurostatu podávajú tieto, tieto um, informácie, um, Eurostat ich agreguje na vyššej úrovni, ale v podstate nám to neumožňuje riadnu analýzu a Európsky dvor auditorov uh, nemôže um, nejak toto obchádzať a iným spôsobom uh, získavať takéto údaje, ak to nemôže urobiť Eurostat. Čiže najlepší spôsob by bolo zlepšiť právne predpisy a umožniť umožniť Eurostatu zverejniť informácie o každej účinnej látke, e, ktorá je v smernici. E, to by nám umožnilo získať bližšie informácie a konkrétnejšie informácie o využívaní e, pesticídov. Pani Paulus, tá sa pýtala na viacero veci. Jednak sa pýtala na kvantitu pesticídov, ktoré sa využívajú. My v našej správe uvádzame, že sme harmonizovali ukazovatele rizik, čo podľa výsledkov, ktoré vypočítala komisia, to vyzerá, že miera e, pesticidov sa znižila 20 Ale toto zníženie v rámci tohto okozovateľa sa týka len pesticidov, ktoré sú v skupine neschválených a tie teda nebolo možné kúpiť e, na trhu. Teda či naozaj sa znižili rizika, to nie je celkom jasné. A tento ukazovateľ nemeria, či to riziko sa znižilo alebo nie. Preto sme komisii odporúčili zlepšiť e, ten ukazovateľ harmonizovaného rizika. Čo sa týka dopadov pesticídov na biodiverzitu, my práve vykonávame ďalšie dva audity. Jednak biodiverzita na plusrovských plokách a ďalej opelovače. Tie sa chystáme zverejniť zhruba v máji a o tých opelovačoch zrejme v júni. E, ďalej, čo sa týka využívania pesticídov v chránených oblastiach, Touto otázkou sa budeme zaoberať v audite o opeľovačoch, čo sa týka konaní vo veci porušenia. Národné akčné plány sa musia zlepšiť, aby sa zadefinovali presne pojmy integrovaného riadenia a nasadzovania e, prostriedkov proti škodcom, tak aby sa to dalo presadovať na úrovni členských štátov. Mali by sa tu teda uplatniť aj regionálne kritéria. Na druhej strane je možné aj stíhať farmárov, e, prospodárov za to, že neuplatňujú tento princíp, ale problém je v tom, že z pravidla sa to v praxi neuplatňuje. Členské štáty nezakročujú dostatočne. V Holandsku sa objavil prípad, keď orgány zistili, že 20 polnospodárov nemá ukazovatele o nasadovaní pesticídov, ale neboli za to nejako stíhaní. Pani Mec sa pýtala na to, či a ako dokážeme preveriť, čo sa presne deje priamo na poliach. O tom rozhodujú členské štáty vo svojich národných akčných plánoch. Aké teda kroky sa dajú odkontrolovať a potom je presadiť v praxi. Čo sa týka princípu opatrnosti, čiže alternatívy sú dôležité, je treba sa im viac venovať ešte predtým, ako sa pristúpi k zákazu vysokorizikových pesticidov. A čo sa týka dlhodobých dopadov na toxickú povahu, toto nebolo predmetom našej správy. Pani Hazekamp sa vyjadrila, že v Holandsku majú veľmi širokú definíciu integrovaného riadenia Preto k škodcom, čo dokonca ešte podporuje využívanie pesticídov to členské štáty si musia zadefinovať vo svojich národných akčných plánoch a komisia má tieto akčné plány preverovať, či sú v súlade s európskymi pravidlami a s podporou a, a riadneho prístupu k riadeniu ochrany pred škodcami a podobne. Ak som na niečo zabudol, veľmi rád to doplním. Thank you. Thank you. So... Ostatné otázky už boli adresované komisii. Dobre, tak teda súhlasíte, dal by som slovo komisii za DG Sante, aj aby sme uzavreli túto prvú eh, diskusiu a tiež aby sme otvorili ten druhý bod, pretože eh, mnoho z otázok eh, navzájom súvisí medzi týmito dvoma bodmi. Dávam vám slovo, aby ste mohli odpovedať na tie prvé otázky a potom, aby ste otvorili aj tú druhú časť diskusie. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, dala by som eh, skôr slovo eh, k udržateľnému využívaniu svojmu kolegovi. On totiž eh, sa tomu venuje, tomu udržateľnému využívaniu a ja potom od neho prevezmem. Dobre, ďakujeme. On je dostatočne odvážny, aby sa vyjadril. Ďakujeme, ďakujeme dvoru auditorov za túto správu. Komisia celkovo ju víta. S dvorom auditorov úzko sme spolupracovali na tejto správe. Teraz sa e, venujeme odporúčaniam, ktoré e, správa ponúka. Je to vysoko aktuálne, pretože jeden z cieľov ekologického dohovoru a iniciatívy z farmy na vidličku je uzrateľné nakladanie s pesticidmi a tiež zváženie ďalších doplnkových opatrení, aby sa znížilo riziko e, pre ľudské zdravie a tiež celkovo dopady na životné prostredie z hľadiska vyžívania pesticídov. Mnoho krokov sa teda ohlasuje v rámci iniciatívy z farmy na vidličku O niekoľko týždňov sa to konkrétne predniesie aj do praxe presne aj podľa odporúčaní Dvora auditorov. Domnievame sa, že došlo k významnému poklesu rizik spájaných e, s pesticídmi v posledných desiatich rokoch, ale uznávame, že je treba toho ešte robiť o mnoho viac. Vieme, že integrované riadenie škodcov je významný nástroj, ktorý sa musí implementovať na ložte v praxi, aby sa dostavili aj očakávané ciele, najmä na úrovni členských štátov. Tiež sme boli v kontakte aj s odborníkmi na plotvorstvo v kontexte spoločnej prosporovskej politiky a tiež eh, DGNV, aby sa monitorovali e, tiež konkrétne formy vývoja ekosystémov. Nemôžem sa vyjadriť ku všetkému, čo tu zaznelo, ale pokúsim sa vyjadriť k tým hlavným témam, ktoré zazneli v otázkach a potom odozdám slovo Sabine, aby sa ona vyjadrila k otázke dovozov z tretich krajín a potom kolega z DG pre hospodárstvo sa vyjadri k SPP. Viaceré otázky sa týkali konaní vo veci porušenia od minulého roka, po tom, čo bola táto správa vydaná. Teraz už je smernica súčasťou nariadenia o efektných kontrolách z roku 2017 642 pardon, 624. Tým pádom členské štáty majú dostatok nástrojov k dispozícii, aby sledovali plnenie, respektíve neplnenie. A tým pádom majú dostatočne solidný právny základ na to, aby konali v predsadzovaní tejto smernici tejto smernice. Venujeme sa tomu, ako teda členské štáty presadzujú túto smernicu v praxi prostredstvom auditov a už sme zakročili aj vo viacerých prípadoch, vykonali sme kontroly a ak to bude potrebné, zvážime aj ďalšie kroky a v prípade potreby dokonca aj konanie veci porušenie. Jedno z odporúčaní, ktoré vydal do auditorov, sa týka tých ukazovateľov rizika. Ešte predtým, ako dvor auditorov vystúpil, sme uznali, že tento systém je treba vylepšiť, venujeme sa tomu. To súvisí aj s dátami, ktoré sú k dispozícii. Už prebehli rozsiahle diskusie na základe toho, ako sa zhromažďujú vôbec dáta v kontexte nariadenia celkovo o pesticídoch. Upozornili sme na to, že musíme mať prístup eh, v rámci revízie legislatívy k tomu, aké údaje sa zhromažďujú, tak aby sme mohli príjmať rozhodnutia eh, naozaj na základe podrobných faktov, nie na základe nejakých eh, rozsiahlejších agregovaných dát. Tiež potrebujeme užitočnejšie informácie o využívaní pesticídov a potom na základe toho môžeme vyvinúť ďalšie ukazovatele na základe míry dávkovania, tiež v e, závislosti od týchto látok a podobne. V kontexte zlepšenia plnenia IPM tu legislatíva už uznáva, že nezávislé poradenstvo, odborníci sú dôležití e, služby, ktoré poskytujú poradenstvo platformám, musia ich e, informovať aj v týchto veciach. Ale čo sa týka revízie legislatívy, tu hľadáme spôsoby, ako posilniť e, nezávislosť a tiež e, mieru vyškolenia a fundovanosť v poradenstve, čo sa týka využívania niektorých chemických látok. Ďalšia konkrétna otázka sa týkala nemeckého národného akčného plánu. Je to súčasťou iniciatívy z farmy na vidličku Tiež sa chytám predložiť správu, ktorá sa bude týkať implementácie tejto smernice o udržateľnom využívaní a tiež e, tu vyhodnotíme akčné plány členských štátov. Tým pádom získate viac podrobnejších informácií. Tento národný akčný plán pre Nemecko už bol predložený. Teda tým e, pádom sa splnili požiadavky. Teraz dostane slovo kolega z DG Agri. Ďakujem. Z pohľadu DG Agri by som, ak dovolíte, zhrnul odpovede na jednotlivé otázky k SPP. Bolo ich tu viacero, ale v podstate sa držali v dvoch líniách. Ako teda SPP môže napomôcť tomu, aby sa odrateľne využívali pesticídy u farmárov a tiež konkrétne otázky, ktoré sa týkali poradenstva plnospodárom neskôr teda k SPP. Musíme rozlišovať aktuálnu podobu SPP a budúcu podobu SPP. Ak dovolíte, vyjadril by som sa podrobnejšie k budúcej podobe SPP neskôr, tak ako to navrhuje komisia, ale aktuálna podoba SPP už uznáva túto významnú otázku udržateľného využívania pesticídov a tiež e, prispieva k implementácii smernice prostredstvom rôznych nástrojov. Poprvé, krížové plnenie, to je zaistené prepojenie medzi platbami v, ES, v rámci SPP a dodržiavaním pravidel e, v rámci legislatívy o pesticídoch. Ďalej, poradenský systém podporom, to je tiež súčasťou SPP. Členský štát musí poskytovať poradenstvo tiež v rámci smernice o udržateľnom využívaní a vo veci IPM a tiež e, zozeleňovanie priamých platieb. To sa tiež priamo týka e, využívania pesticidov, ďalej operačné programy pre ovoci a zeleninu. Tu sú zahrnuté aj environmentálne prvky v kontexte IPM. Podporujeme a regulujeme bioprodukciu v rámci SPP, v rámci piliera 2. Ako viete, sú e, možnosti financovania ekologických opatrení, aj čo sa týka e, využívania IPM, investícií, výskumu, ďalej poradenstvo. Toto všetko prispieva k udržateľnému využívaniu pesticídov už v súčasnosti. V budúcnosti chceme ďalej e, posilniť túto oblasť e, prostredstvom našich návrhov. Dajme tomu, E, podmienky budúcnosti teraz budú zahrňať všetky relevantné ustanovenia smernice, vrátanie možností pre členské štáty prepojiť platby v SPP prostredstvom podmienok e, s IPM. Tým pádom sa bude šíriť osveta u polnospodárov pretože tam bude riziko zníženia platieb z SPP a to ich e, môže e, ohroziť. Ale tie podmienky ešte e, spojíme so stimulmi. Jeden z poslancov spomenul eko schémy. Je možné využiť teda prostriedky z prvého piliera na vývoj udržateľného využívania pesticídov. To bude k dispozícii členským štátom. Ďalej je tu pilier 2 a platby z neho Tam je súčasnosti väčšia miera flexibility pre členské štáty. A tieto členské štáty vyvinú svoje stratégie, najmä aby plnili ciele, ktoré zahrňajú aj e, udržateľné využívanie pesticídov. Domnievame sa, že tu je potenciál naozaj vyvíjať udržateľné využívanie pesticídov nad rámec len platného právneho rámca. Čo sa týka poradenstva, áno, to je veľmi dôležitá oblasť. Polnospodári potrebujú poradenstvo, aby mohli uplatňovať správny prístup k pesticídom. Aktuálny systém poradenstva polnospodárom v rámci SPP už zahrňa aj smernicu SUD, teda polnospodári už majú nárok žiadať od úradov poradenstvo, čo sa týka odzretelného využívania pesticídov, a to zahrňa aj IPM. Ako sa to vyhodnocuje? Na to sa pýtala pani McGuinness. Ako sa to plní v členských štátoch? V súčasnosti e, to vyhodnocujeme v rámci štúdie. Výsledky budú k dispozícii o niekoľko mesiacov. Tiež diskutujeme o tom členskými štátmi. Máme naplánovaný seminár tento rok na túto tému. A to financovanie k dispozícii členským štátom, aby mohli financovať poskytovanie poradenstva najmä vo veci IPM. Ďalšia otázka od pani Areny. Poprosíme eh, o záver. Teda ešte otázka od pani Areny čo sa týka neutrality poradenstva. Táto zásada už je zakotvená v aktuálnom systéme poradenstva a bude to ale explicitnejšie ešte aj v našich ďalších návrhoch a veríme, že ich podporíte v parlamente. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za to, že som dostala slovo. I hneď sa povedujem konkrétnym otázkam. Neskôr by som zhruba približila aspoň aktuálny stav, čo sa týka návrhu vyhodnocovania toho prepracovaného znenia o nariadenia o pesticídoch. Už ste sa dopočuli, že máme viacero takých pracovných línií, jednak ekologický dohovor, potom stratégia z farmy na vidličku. To je jedna tematická línia, v ktorej sa snažíme predľúdiť výsledky v najbližších týždňoch. Chystáme sa predložiť výsledky hodnotenia toho prepracovaného znenia, teda správu Rade a parlamentu spolu so stratégiou z farmy na vidličku a tiež tú druhú správu, ktorá sa týka plnenia smernice o zretelnom využívaní. To znamená, že vznikne celý balík, prostredom ktorého chceme, aby táto téma bola súčasťou plnenia cieľov a priorít ekologického dohovoru. Tá Prepracovaná, teda správa o prepracovanej verzii Rade parlamentu sa bude venovať zisteniam e, štúdie o hodnotení. Tiež sa tam zohľadnia aj výhrady Európskeho parlamentu po oboch uzneseniach. Jednak čo sa týka postupu povoľovania na úrovni únie a ďalej a implementácia nariadenia o pesticídoch vzhľadom na to, že parlament uznáva, že máme jeden z najprísnejších systémov schvaľovania a povolovania na svete, ale musíme jednoznačne zlepšiť fázu plnenia a tiež efektívnosť plnenia, naredenia. Teda na jednej strane môžeme potvrdiť, že nariadenia sú efektívne z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Je to dostatočne eh, prísne nastavené, sú tam dostatočne prísne kritériá. Teší nás, že percento aktívnych látok s vysokorizikovým profilom je nízke, len vo výške zhruba 2 celkového množstva aktívnych látok. Očakávame, že sa tento podiel bude ďalej znižovať. Ale isté, že Musíme sa zamerať na celkové zníženie závislosti od chemických pesticídov a posunúť sa k menej rizikovým látkam. Venujeme sa e, tiež e, tým omeškaniam v systéme. To súvisí s problémom e, efektívnosti. Na to sa budeme orientovať aj v našich krokoch, ktoré sú už naplánované. Tiež chceme zlepšiť transparentnosť vyhodnocovania rizika prostredstvom plnenia nariadenia o transparentnosti a udržateľnosti systému vyhodnocovania rizika na úrovni EÚ. A tiež sa chystáme naozaj navrhnúť viacero konkrétnych krokov, ktoré by sa týkali nedostatkov, eh, ktoré vyplynú z vyhodnocovania eh, tej prepracovanej verzie, teda aby sa znížila e, závislosť od chemických pesticidov okrem iného. E, ďalej k otázkam. Od dvora auditorov sme si vypočuli, že nízkorizikové aktívne látky v súčasnosti a teda tiež látky, ktoré sú také označené, predstavujú v súčasnosti zhruba 3 z aktívnych látok, ktoré sú celkovo k dispozícii. Komisia už e, vykonala viacero krokov, aby sa urýchlila dostupnosť a tiež označovanie látok za nízkorizikové. To úzko súvisí e, s omeškaniami e, v systéme revízií na úrovni členských štátov. Vieme totiž, e, že viacero aktívnych látok na trhu v súčasnosti e, podľa očakávaní bude splňať kritéria pre nízkorizikové aktívne látky, ale musia prejsť tým revizným procesom, aby boli naozaj označené za takéto. Ten ďalší pozitívny vývoj je v tom, že tie nové žiadosti, ktoré sa objavujú, máme ich zhruba 10 každý rok. 50 z nich sa týka budlátok, ktoré e, očakávame, že budú nízkorizikové, alebo ide o biologické látky, teda v tomto zmysle priemysel, ďalej vývojári e, pesticídov pochopili, na čo sa musí zamerať do budúcna. Isté, že musíme tento proces urýchliť, to plne uznávame, ale našťastie to nevyzerá až tak e, zle, ako by sa mohlo zdať. Ďalšia veľká téma, ktorá rezonovala v otázkach, sa týka dovážených výrobkov. Možno by som ešte vysvetlila jednu vec. Tá základná miera reziduí, ten e, maximálny reziduálny limit, to je úroveň, ktorá ostáva nezmenená, či už hovorím o výrobkoch, ktoré sa produkujú v rámci EÚ alebo ktoré sa produkujú mimo. EÚ a dovážajú sa. Toto je úroveň, ktorá sa vyhodnotila z hľadiska rizika. Je to na základe vyhodnocovania rizika na úrovni Európskej agentúry pre potrebnú bezpečnosť. V každom prípade, či už ide o vyprodukovanú látku v EÚ alebo dovezenú, vždy sa to vyhodnocuje na, z hľadiska dopadu na ľudské zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, teda nie je tu žiadna nekoherentnosť v tomto prípade. Sú isté, že prípady, v ktorých e, aktívne látky buď nie sú schválené v EÚ, to sa môže udiať napríklad preto, že nie je dopyt v Európe sú možno iní škodcovia ako v iných regiónoch sveta. Teda nebolo potrebné žiadať o schválenie, alebo ne, u nás sa nepestujú takéto komodity, takéto plodiny, na ktoré by sa nasadzovali takéto pesticídy, ale tiež zakazujeme niektoré aktívne látky a v prípade, že pristúpime k zákazu z pravidla, to MRL sa zníži. Iba ak by teda bola bezpečná miera MR ktorá by sa stiahovala na domáce využitie a to by sa vzťahovalo aj na dovážené výrobky. Veľa sa hovorí o, o rovnakých podmienkách. V prípade dovozu musíme zvážiť aj to, čo sa dováža. Dovážame toho veľa takého, čo sa produkuje v Európe, ale tiež dovážame také komodity, ktoré sa v Európe neprodukujú alebo sa u nás neprodukujú v dostatočných množstvách. Dáme tam exotické ovocie a zelenina, káva, čaj, to sú príklady, ktoré mi napadajú takto spontánne. A tiež vieme, že z hľadiska živočišných krmí v súčasnosti sme eh, do veľkej miery závislí od dovozu z tretich krajín najmä čo sa týka soje. Teda rovnaké podmienky to je jedna vec, ale istá závislosť a tiež želanie spotrebiteľa mať čo najširšiu ponuku, najmä hľadiska ovocia a zeleniny, to je ďalší významný faktor. E, ľudské zdravie teda je e, e, jednoznačne dostatočne chránené. E, keď sa spomenula, že komisia je tolerantnejšia vo veci e, veľmi toxických pesticidov, to nie je správne tvrdenie. Ak pesticídy sú extrémne toxické, nedá sa dopracovať k bezpečnému MRL a teda ak MRL nie je v bezpečnej zóne, tak sa nepovolí dovoz. Možno ešte posledná vec, e, ešte by som možno vysvetlila kontroly, ktoré uplatňujeme. E, dvor auditorov už vysvetlil, že zaznamenali takéto kontroly v e, bioprodukcii a tiež sa vykonávajú kontroly v tretich krajinách, čo sa týka nasadzovania pesticídov. To vykonávajú kolegovia v našom riaditeľstve pre audity. Tieto správy sú k dispozícii verejne. To je teda jedna úroveň kontrol. E, čo sa týka teda toho e, kontrolovania priamo tretich krajín, nakoľko oni plnia naše požiadavky, čo sa týka nasadzovania pesticídov. Controls. Robia kontroly na úrovni dovozov. Máme tu celý diapazon komodít, ktoré sú kontrolované. Tiež sa tu kontroluje maximálna hladina reziduí analytickým spôsobom. No a k takýmto kontrolám máme aj údaje No a tiež máme veľmi e, intenzívne kontroly trhu, e, Čiže tu máme tisícky vzoriek, ktoré odoberáme tak z domácich, ako aj dovážaných produktov. Ospravedlňujem sa, musím vás stopnúť, pretože nám ostáva už len 10 minút a chcel by som poskytnúť čas aj poslancom. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné poznámky a teraz za parlament ako rečníkov Martin Hojsík, Spírek, pani Hazelkamp. Dobre, končím. Zatváram zoznam. Dobre, zelenými začínami, pretože vy ste, pani Paulus, vy ste žiadali o túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, keďže máme už len 10 minút. Je to komplikované, ale začnem tým bodom, ktorý je pre mňa najdôležitejší. Bolo tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora minulý rok, kde išlo o to, že ľudia sa stiažovali na to, že smernica 1107 nechráni životné prostredie a zdravie ľudí, pretože účinné látky nie sú v príslušnej smernici a usmerneniach správne odhodnotené a toto bolo zamietnuté súdom, pretože tieto firmy si nemôžu zvoliť, čo je účinná látka alebo nie. A teda vy môžete, môžem vám povedať, vy ste to spom, um, neskontrolovali poriadne, napríklad telomín, ktorý je účinnou látkou v konkrétnom produkte. Takže vaša účinná látka je tá a tá, ale prosím, poskytnite príslušné údaje. Nakoľko ja viem, členské štáty tak nikdy nerobia a tieto zmesy nie sú správne hodnotené. moja otázka je, ako komisia zabezpečí, aby sa tak už nerobilo, aby sa to lepšie kontrolovalo? Nielen pokiaľ ide o aktívnu látku, ale my si tu uvedomujeme, že tu je veľmi veľa iných látok. Nie len tá hlavná účinná látka, tieto vedľajšie produkty a e, látky môžu zvýšiť toxicitu. No a potom, pokiaľ ide o túto smernicu 1107, tu som nezachytila, aké bolo hodnotenie tejto správy, pretože tu by sme mali nejaké informácie. Napríklad pokiaľ ide o uplatňovanie, využívanie neonikotinoidov. E, keďže máme málo času, tak končím. E, Zelený EPP pani McGuinness. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám len niekoľko otázok. Jedna sa týka úrovne výskumu a investícií. Zdá sa, že sa nehľadajú nové produkty, pretože to trvá veľmi dlho, kým keď sa posudzujú a dostávajú na trh tieto produkty. A, a Mm, momentálne máme veľkú e, pliagu ochorenia rastlín v Severnej Afrike. No a tu sa musíme zamerať na tieto konkrétne látky, aby sme sa zbavili tejto závislosti E, ja neviem, ako sa to schvaluje, tieto látky, ako, ako sa robí registrácia, ale ako to zlepšiť. Nielen, aby sme zrýchlili tú pomoc, ale aby sme dostali dobré výsledky. Uh, ähm, Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si uh, Vypočuli sme si, že je to trvalá úloha, keď chceme zlepšiť využívanie pesticídov a vieme, že maximálna hladina reziduí v Európe je taká nízka ako nikde inde. A za Nemecko môžem povedať veľmi nepoliticky, že tieto bežné podniky, konvencionálne a ekologické sa stále približujú, takže to je tiež dobré posolstvo. Teraz k tým ekologickým biopolnospodárským farmám. Um, nemôžeme sa tváriť, že nikdy už nebudú žiadne pesticídy a preto moja otázka, sú tu niektoré také zrychlené postupy, sú to takzvané núdzové povolenia. A je tu napríklad aj e, síran mednatý, ktorý sa využíva. Aký to má dopad pri konzumácii? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, budú také veľmi stručný. Pán Polček, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, budem stručný. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako motivovať firmy, aby vyvíjali takéto prostriedky a ich substitúty. Tá registrácia je mimoriadne zdlhavá, vyžaduje si to vysoké investície a moja otázka na komisiu teda je, ako podporovať a motivovať firmy, k tomu, aby tieto prostriedky vyvíjali, pretože už teraz cítime výrazný nedostatok týchto prostriedkov. No a druhá je otázka transparentnosti údajov o toxicite týchto látok, ale aj o ich účinnosti. Tento prístup o dostupnosť, k dostupnosti údajov by mal byť eh, jednotnejší. Ďakujem. Ďakujem, pani Arena. Merci donc. ďakujem veľmi pekne. Takže pred chvíľou ste hovorili, že pokiaľ ide o otázku prehových hodnôt pre reziduá v prípade dovezených výrobkov je e, presne rovnaká ako v prípade výrobkov, ktoré sú vyrobené v Európe. Ale počuli sme, že komisia plánuje e, zisťovať v dovezených potravinových výrobkov reziduá pesticidov a to na základe E, aktivít určitých e, potravinárskych lobby e, v Európskej únii. Čiže podľa mňa treba vyjasniť to, um, čomu sa aktuálne venujete, pokiaľ ide o úpravu predpisov v súvislosti s kontrolou reziduí v dovezených výrobkov. No a napríklad, ak si zoberieme banány, tak Existujú produkcie e, s vysokým, e, vysokou mierou využívania pesticídov, ktoré nie sú už e, zakázané, ale majú veľký vplyv na, na biodiverzitu. Čiže možno by sme sa tomuto mali venovať nielen v rámci reziduí, ale aj biodiverzity. No a pokiaľ ide o kontroly na hranice, o ktorých ste hovorili, ja vo veľkej miere verím orgánom, ktoré vykonávajú takéto kontroly v prípade potravín, ale vieme, že je tu nedostatok prostriedkov, pokiaľ ide o vykonávanie zavedenie takýchto kontrol. Ja som e, súvisela napríklad s dovozom nezákonných e, z nenákonného Um, dreva. V Belgicku uh, je napríklad prístav, uh, v ktorom sa, uh, teda v Antwerpách, kde sa dováža nelegálne drevo. Čiže ak nie sme schopní skontrolovať ani nelegálne dovezené drevo, ako môžeme kontrolovať a pesticídov v potravinách? Čiže v súvislosti s otázkou kontrol na hraníc, pokiaľ ide o a pesticídov, tam som naozaj veľmi, veľmi nedôverčivá a treba sa venovať aj tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Spurek. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ehm, na nešťastie tie firmy sa snažia maximalizovať e, profit a e, predaj a preto e, sa nezameriavajú na ochranu ľudského zdravia a preto to znečisťuje pôdu, vodu. A tieto pesticídy nezabíjajú len škodcov, ale aj ryby a vtáctvo teda tie živočíchy, na ktoré nie sú zamerané. Veľmi často sa to dotýka nielen poľnohospodárov, ale aj spotrebiteľov. Plánuje komisia vo svojej akcii z farmy na stôl o obmedzenie pesticídov a zavedenie účinnej kontroly zdravia ľudí a životného prostredia.

Napríklad bola, bol takýto výskum, ale toto podkopalo dôveryhodnosť tohto výskumu. E, mňa mimoriadne teší, že môžeme o tomto diskutovať, ale som trošku sklamaný, pretože myslím si, že to bolo pred rokom, kedy bol slúbený refit, ešte stále to nie je publikované a teraz by som vás upozornil na tento veľmi obsiahly dokument, ktorý je hodnotenie parlamentu ktorý sa zameriava na, túto, na toto nariadenie, ktoré naozaj musí sľubi, eh, splniť to, čo slúbilo. A preto ma teší, že takéto iniciatívy, ktoré predkladá komisia, eh, máme tu iniciatívu na urýchlenie registrácie a na ukončenie platnosti týchto pesticídov, ale tu by ma zaujímalo podrobnejšie, čo plánuje komisia. Predovšetkým komisia povedala, že 50 týchto žiadostí sú nízkorizikové pesticídy. A áno, napríklad nové energetické zdroje, 50% z nich sú obnoviteľné, ale my by sme potrebovali 100% nízkorizikových pesticídov. Ako dosiahnuť túto fundamentálnu zmenu a ako urýchliť tento proces? A pokiaľ ide o článok 17, mne sa to zdá, ako keby túto um, upravovali tieto námietky, pretože je tu veľmi veľa takýchto pesticídov, ktoré sú uh, vlastným, uh, ako keby vlastníctvom, aj keď tieto registrácie sa uh, predlžujú. Tomu to sa musíme venovať, zelený. Keď sa pozrieme na tieto usmernenia, ktoré sa týkajú hodnotenia rizika pesticídov, jeden z dôvodov je, že tu nie pri ich vývoji nie sú zaangažovaní eh, experti z akademickej obce. A tu strácame veľmi veľa biodiverzity a vieme, že niektoré laboratória pracovali podvodným spôsobom, pokiaľ išlo o bezpečnostné testy a plánuje teraz komisia eh, revidovaný dokument usmernení aby sa zvýšila úroveň ochrany pre životné prostredie a tiež súhlasí komisia s tým, že je potrebné zabezpečiť aby nezávislé vzájomné hodnotenia boli považované za um, spolahlivý zdroj informácií a aby sme uznali aj to, že tu musia laboratória dodržiavať správne e, laboratórne postupy. No a potom tu máme aj pesticídy, ktoré majú toxické a kancerogenné účinky. A teraz pani Hazelkamp, posledná rečnička. Áno, ďakujem veľmi pekne No už predovšetkým by bolo vynikajúce, keby komisia zareagovala na moju otázku, ktorú som sa e, pýtala aj dvoru auditorov. A moja druhá otázka je, teda týkala sa to OSIF. No a teraz e, by som sa chcela obrátiť tiež na to, aby sme sa venovali dlhodobej toxicite účinných látok, mutagenite, reprotoxicite a tie rutinné predlženia registračných lehôd. E, nuž, e, Nevidela som tam nejaké zlepšenie, pretože komisia opäť predlžila 34 látok a mm, vieme, že EFSA má veľmi veľa práce, to e, prináša tieto e, predlženia, ale aj EKA sa k tomu vyjadrovala, EFSA a potom v roku 2010 tu bola jedna látka, ktorá e, mala potvrdenú reprotoxicitu, tento dikonozol, takže a, a čo sa o tom diskutovalo na skope. To by ma zaujímalo. Komisia, nech sa páči, 3 minúty, nie viac, pretože máme tu koronavírus a potom budete sa vyjadrovať tej stratégii, tam budete mať veľa otázok. No dobre, ja sa pokúsim. Látky, ktoré nie sú účinnými látkami, ja chápem túto Eh, otázku, pretože tam sú synergie, tieto eh, koformulancia, tam tá práca pracuje, na tom pracujeme a máme aj stály výbor pre neakceptovateľné pomocné látky a eh, tiež zmesi, kde EFSA predložila v apríli dve správy k týmto zmesiam toto bolo z vedeckého hľadiska veľmi, veľmi komplikované. Toto je naozaj e, veľmi komplikované a táto práca postupovala podľa dvoch systémov a uvidíme, v apríli budeme mať ďalšie správy od EFSI pokiaľ ide o znižovanie závislosti, s tým absolútne súhlasíme, to je všade ten istý zámer, musíme znížiť túto závislosť, musíme pomáhať farmárov pri využívaní integrovaného riadenia a pesticídov. A tuto naozaj musíme vysvetliť, ako s týmto možno postúpiť. No a a tiež tieto mm, filmom potiahnuté e, osiva. Teda nejde tu o zakázané, ale tie filmom potiahnuté mm, osiva, vtedy potrebujete oveľa, oveľa menej, mm, menej pesticídov Čiže je to na výhodu, ale keď áno, sú to neonikotinoidy a tie látky, ktoré sú zakázané, tu neviem, ako by sme to mohli opätovne zvážiť. No a potom biopoľnohospodárstvo, áno, to tiež nie je úplne bez pesticídov. K tomu máme určité zákazy, aj pokiaľ ide o no, Siri Čitan Medinatiny, takže aj túto e, napomáhame pri znižovaní závislosti od pesticídov a aj tieto látky, ktoré sa používajú v biologickom poľnohospodárstve, môžu byť problematické, majú vlastné problémy, aj tomu sa venujeme potom vývoj nízkorizikových eh, pesticídov. Tu jeden pán poslanec povedal, že to by sme mali mať na 100%. Áno, my teraz začíname s revidovaním údajov, pokiaľ ide o ten proces predkladania žiadosti zo strany mm, priemyslu. Áno, áno, vidím, že už nervóznete, dobre, takže Myslím, že ešte niekedy, inokedy sa k tomu budeme môcť vrátiť. Nie, nie, nie som nervózny, len e, prosím, nesmieme e, e, zabudnúť, že o zelenej dohode sa budeme rozprávať ešte veľa. Ale očakávania sú vysoké, jasné, aj komisár, aj DG Sante dúfam, že splnia tieto očakávania. Ďakujem veľmi pekne za túto e, rozprávu o pesticídoch z rôznych uhlov. Ďakujem veľmi pekne komisii. No a teraz prejdeme už na náš posledný bod programu, ktorý sa týka koronavírusu. Máme tu dvoch prednášajúci. Jeden je z DG Sante pán Ryan, ten je tu v miestnosti. No a potom tu máme cez videokonferenciu hovorkyňu s Štokholmu. Dúfim, že to bude fungovať a to je e, pani riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Nepodarilo sa jej prísť e, osobne, teda bude to pani Amonová zo Štokholmu. Pán Rajan, začneme vami. Dostanete približne 10 minút, aby ste nás aktuálne informovali o tom, ako na tom sme a teda aké sú vaše aktualizované usmernenia zo strany komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, príjemné predpoludne. Chcel by som vás informovať o situácii eh, v súvislosti s koronavírusom E, ministri pre zdravotníctvo sa poprvýkrát stretli, aby rokovali o, o vypuknutí tejto choroby 13. E, februára. Hovorili teda o pripravenosti a o možnosti reagovať. No a 13. E, februára bolo 44 prípadov nahlásených v Spojenom kráľovstve a v EÚ. O tri týždne neskôr už máme 3400 prípadov nahlásených v celej Európskej únii. Spojené kráľovstvo, Monako, San Marino a Švajčiarsko tam zahrnuté. Z týchto krajín máme tiež údaje, čiže 44 a 3400 prípadov. Vidíte ten rozdiel. Viac ako 2500 prípadov je v Taliansku, tam boli nahlásené. No a v súčasnosti okrem Číny sú najviac ovplyvnené krajiny ehm, Korejská republika, tam je viac ako 5000 eh, krajín. Hovoril som, eh, že Taliansku je 2500 a 2300 eh, mm, v Iráne. Vírus mm, v podstate zasiahol približne 70 krajín vo všetkých svetadielok a to v rozličnej miere E, neskôr ešte budeme hovoriť e, o, o orgánoch a ich e, teda kontrole, o, epidemiologických analýzach. Snažia sa každodenne poskytovať informácií verejni, verejnosti. Mm, mm, posledné posledné uh, informácie z Európskej únie, z príslušného Centra na e, prevenciu chorôb, e, sa zdá, že riziko v EÚ je nízke až stredné v závislosti od toho, ako sa um, bude ďalej choroba šíriť. Čiže situácia nie je rovnaká. Celkovo um, EÚ je stále v izolačnej fáze a naše, naše úsilie sa teda stále zameriava na izoláciu tejto choroby. To znamená, že chceme identifikovať identifikovať a nájsť e, teda e, tie klastre a zabrániť kontaktu. Ale súčasne e, sme teda v tejto fáze prípravy, ale investujeme súčasne do, do pohotovostí, do pohotovotných scenárov v najhoršom prípade a komisia spolupracuje s krajinami, aby zabránili ďalšiemu šíreniu, aby zabezpečili to, že orgány zdravotnej starostlivosti budú e, schopné prijať e, potenciálne vysoký počet pacientov. To e, znamená teda kapacity pre výskum a zdravotnú starostlivosť v tých krajinách, kde by mohlo prísť väčšie množstvo pacientov do týchto do týchto zariadení. Treba sa zameriavať na najmä zraniteľné osoby, staršie osoby, teda ale e, aj um, osoby s chronickými uh, chorobami a s trvale zníženým zdravotným stavom. Uh, teda rokuje sa aj o tom, ako reagovať na vírus a, a teda členské štáty rokujú aj o, o, o implementácii pandemických plánov. Takže m, mm, zatiaľ komisia poskytuje usmernenie a o, pokyny, vrátanie logistickej a finančnej podpory. No a samozrejme spolupracujeme s členskými štátmi na koordinovaných reakciách. Všetky um, orgány a teda všetky e, kroky týkajúce sa zdravotnej, zdravotnej starostlivosti sú naďalej v rukách členských štátoch. Čiže tieto e, opatrenia, ktoré sa odporúčajú, budú implementovať členské štáty. E, komisia trvá na tom, že by mali byť primerané, opierajúce sa o dôkazy riadne z vedeckého hľadiska, teda primerané na zabránenie šíreniu pandémie. A Eh, je potrebné eh, reagovať skoro, aby sa zabránilo prenos človeka na človeku a pracovať na izolácii vírusu. Napríklad eh, tieto opatrenia môžu obsahovať tieto, tieto opatrenia, uvádzam ako príklad, nejde však o taxatívny zoznam, napríklad obmedzenie konania mm, veľkých podujatí, zatváranie verejných zariadení, dostupnosť ochranných pomôcok, pomôcok v tých najviac postihnutých oblastiach, eh, nábor nábor e, ďalších pracovníkov, napríklad študentov alebo dôchodcov z oblasti zdravotnej starostlivosti, eh, brániť šíreniu e, teda eh, vírusu z, z ohnízk, ale aj eh, právne opatrenia, ktoré môžu brániť šíreniu, šíreniu tejto choroby, napríklad eh, karanténne právne predpisy. Čiže všetky tieto opatrenia, teda to, akým spôsobom sa budú mm, uplatňovať, príjmať a kedy mm, vypracovala Európska komisia spolupráci s VHO a, a centrom ECDC, čiže na, teda implementujú ich členské štáty. Takéto opatrenia môžu uh, zabezpečiť uh, prevenciu šírenia, alebo teda môžu, môžu um, nám pomôcť získať časť, čas predtým, než vypukne um, ďalšie, ďalšie šírenie. Je to veľmi dôležité um, zabezpečiť uh, pripravenosť uh, takýmto spôsobom uh, orgánov a zariadení a zabezpečiť teda aj e, pripravenosť e, m, um, z hľadiska e, toho potrebného času na následné ošetrenie. Pracujeme um, aj na, na príslušných pohotovostných e, plánoch. Taktiež podnecujeme členské štáty, aby komunikovali s verejnosťou. Um, šírenie povedomia a informovanosti je veľmi dôležité. E, musíme, musíme teda um, komunikovať rôznymi spôsobmi a brániť šíreniu nepravdivých a falošných správ v tomto kontexte. Komisia je v neustálom kontakte s členskými štátmi. Využívame najmä tri nástroje, reakcie a systém systém včasného varovania, teda je to elektronický systém na, eh, na takéto účely, taktiež bezpečnostný systém, ako aj stretávanie um, predstaviteľ členských štátov na vysokej úrovni a ministrov a taktiež informovanosť osôb, ktoré komunikujú s verejnosťou. Čiže uh, spolupracujeme s týmito troma skupinami aktérov a využívame tieto uh, tri nástroje na to, aby sme usmernili informácie, ktoré idú smerom k verejnosti. Um, ďalšiemu šíreniu v Európskej únii um, um, možno úplne nezabránim, ale je potrebné sa zameriavať na prevenciu a na koordinované uh, opatrenia. ak sa takéto opatrenia koordinujú so susediacimi krajinami, sú účinnejšie. E, v jednotlivých členských štátoch je potrebné príjmať opatrenia, pretože tie môžu znásobiť vplyv e, na úrovni EÚ a chcem e, pripomenúť aj to, že VHO v súčasnosti neodporúča žiadne, žiadne obmedzenia obchodu alebo obmedzenia cestovania. Mali by sme sa pridržať odporúčaní VHO a poradenského centra um, pre prevenciu, um, a prevenciu chorôb v Európskej únii, takže Eh, toľko eh, zo strany EÚ. Mm, mm, komisia v súčasnosti ehm, iniciovala tender na, na organizáciu eh, zdravotných pomôcok Nebudem vám e, v súčasnosti poskytovať príliš veľa podrobných informácií, pretože e, ten, toto obstarávanie ešte stále e, prebieha, teda toto výberové konanie, ale um, chcem podotknúť, že na trhu je týchto ochranných pomocok v súčasnosti nedostatok. Taktiež sme zmobilizovali rôzne spoločné opatrenia v členských štátoch, napríklad testovanie v laboratóriách a podobne, aby sme takýmto spôsobom pomohli členským štátom modernizovať a aktualizovať ich e, e, existujúce systémy. E, máme k dispozícii zdravotnícky problém a Ehm, Európske e, centrum ECDC, e ale aj EMA a rôzne iné agentúry Európskej únie e, posúbece v tejto oblasti poskytujú rôzne materiály s cieľom zabezpečiť zvládnutie tejto krízy. Musíme taktiež chrániť svoje vnútorné krajiny a chcem pripomenúť, že 26. februára ministri zdravotníctva z Talianska a susediacich krajín sa stretli v Ríme, aby hovorili o, o tom, čo robiť na to, aby sa podarilo rýchlo zvládnuť situáciu v Taliansku, ale aj v okolitých krajinách. E, nebudeme teraz zatiaľ zavádzať e, krajiny e, na vnútorných hraniciach. To by v, v tejto chvíli bolo považované za neprimerané a neefektívne opatrenie. Takže že zajtra sa opäť stretnú ministri, pre, ministri zdravotníctva a komisia bude naozaj dôrazne argumentovať, aby boli prijaté primerané efektívne opatrenia, koordinované opatrenia a budeme teda spolupracovať členskými štátmi, aby sa im podarilo identifikovať potreby v jednotlivých oblastiach. A teraz e, tu mám Johannesa Luknera, ktorý je e, v, na DG Eco manažerom e, pre tieto otázky a ten sa v prípade diskusie tiež rád vyjadri a bude odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu odpovedať na tieto otázky. Vám aj kolegovi teda zdám slovo e, riaditeľovi centra ECDC do Štokholmu. Ďakujem veľmi pekne, že e, ste sa takto e, rozhodli s nami zúčastniť. Ďakujem sekretariátu aj technickým službám Európskeho parlamentu, ktorým sa podarilo prekonať všetky ťažkosti súvisiace s týmto telemostom ehm, Môžete sa web, cez web streaming napojiť na túto diskusiu aj na webovej stránke Európskeho parlamentu a sledovať aj tlmočenie. Mm, takže e, určite sa na tom e, celom podielalo e, niekoľko tisícok IBM výpočtových zariadení, ale teda podarilo sa, nech sa páči, už vám rozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem za dnešné pozvanie. Chcela by som vás aktuálne informovať o situácii a najmä vysvetliť naše posudzovanie rizik, pokiaľ ide o vypuknutie tejto nákazy. Ako iste vidíte na, na v súčasnosti, tak celková epidemiologická situácia na svete je aktuálne takáto. Už tu odznelo, že v súčasnosti približne 90 5 tisíc prípadov bolo zaznamenaných e, vo svete. Prepačte, prerušuje predseda, ak by nám niekto mohol dať prezentáciu na celý monitor, ak nie, tak máte k dispozícii, alebo teda dostanete neskôr aj e, um, elektronickú verziu mailom poprosím o ďalší slajd, hovorí pani riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne. Takže tu vidíte situáciu na celom svete, viac ako 95 tisíc prípadov a um, takmer 3300 eh, úmrtí modrým vidíte na grafe eh, eh, vlastne prenos a eh, prípady zaznamenané mimo Číny a od minulého týždňa vidíme viac prípadov zaznamenaných mimo Číny ako v Číne. Na ďalšom slajde vidíte situáciu v Európskej únii. EHS e EHP, e, San Marino, Švajčiarsko, e, teda e, máme tam, uvedený počet prípadov a umretí, no a na žltých grafoch vidíte nahlásené prípady z Talianska. Vidíte, že k 29. februáru malo teda v minulosti malo um, okolo 40 uh, prípadov Taliansko a teraz už je 3400. Za posledné uh, týždne sa výskyt COVID-19 uh, zvýšilo vo viacerých krajinách, okrem Talianska aj vo Francúzsku alebo aj v Španielsku. No a tieto krajiny sú v súčasnosti v rôznych fázach. E, v súčasnosti je len veľmi málo krajín, kde ešte neboli nahlásené žiadne prípady a viaceré e, teda e, členské štáty, kde bolo zaznamenaných viacero klástrov. Čiže monitorujeme situáciu a informácie a neustále prehodnocujeme aktuálnu situáciu. No a z tohto dôvodu sme z minulý pondelok zverejnili poslednú aktualizáciu aktualizáciu, piatú aktualizáciu od vypuknutia nákazy. John Ryan to už spomenul a teda mm, e, riziko pre osoby mimo EÚ, EHP e, a v Spojenom mm, kráľovstve sa v súčasnosti považuje za, za mierne až vysoké a to preto, že sa čoraz viac vyskytuje počet, väčší teda počet prípadov a um, čoraz viac prípadov, e, ktoré nemajú žiadne napojenie na postihnutú oblasť alebo na nejaký potvrdený e, prípad nákazy. To riziko klastrov e, súvisiacich s ochorením COVID-19, teda klastre podobné ako v Taliansku, tak eh, v, eh, v prípade tých eh, nadchádzajúce, za nadchádzajúce týždne považujeme za, za mierne až vysoko rizikové aj v prípade Talianska a iných krajín. No a taktiež považujeme za veľmi pravdepodobné, že že sa komunitárne e, šírenie zaznamená vo viacerých krajinách, že viaceré krajiny budú, e, budú nahlasovať e, viacero klastrov, väčšie klastre a teda aj dovezené prípady nákazy. V posudzovaní rizik sme opisovali aj viaceré scenáre a k tým sme um, pridali aj reakčné opatrenia, ktoré by sa podľa nás mali prijať v prípade, že, že krajina sa ocitne v dotknutom klastri. Klaster 0, čiže žiadne nahlasené prípady. Tam v tom prípade by e, mala krajina e, pre, prehodnotiť svoje pohotovostné plány, aby mala byť pripravená ich aktivovať. Klaster 1 alebo scenár 1 je, keď máte situáciu e, s viacerými dovezenými prípadmi a veľa, veľa veľmi teda málo klaster ministrov okolo nahlásených prípadov. E, scenár 2, a tam e, teda čoraz e, viac dovezených prípadov a čoraz viac prípadov a šírenia v rámci krajiny. Scenár 3 zase, kde lokalizované výskyty sa začínajú zlučovať, nie je možné ich oddeliť a tlak na zdravotný systém, zdravotnícky systém je čoraz väčší. No a scenár 4 v neposlednom rade e, znamená situáciu, keď e, máme teda e, neustále šírenie a teda prehrievanie zdravotníckých zariadení. To znamená, že je potrebné posilniť kapacity pre intenzívnu starostlivosť a dochádza teda aj k ochoreniu zdravotníckého personálu a, a z vodu e, um, teda nedostatku ochranných pomôcok a možno aj nedostatok diagnostických kapacít. A to spôsobuje všetko. No a Eh, viaceré krajiny sú ešte stále v, v štádiu scenára 1. Niektoré očakávajú, že sa čoskoro uh, u, u nich situácia preklopí do, do scenára 2. A chcem len zopakovať to, čo čo spomínalo DG Sante, že teda členské štáty by mali aktivovať svoje pohotovostné plány, najpr- najmä pokiaľ ide o, o vyhľadávanie teda um, um, ďalších eh, personálnych eh, zdravotníckých pracovníkov, eh, lôžok v nemocniciach a podobne. Mm, ehm, máme teda VHO a ECDC, dvaja členovia ECDC boli minulý týždeň v Taliansku, chceli podporiť vnútroštátne orgány v kontrole nákazy, no a následne a následné kroky sa aktuálne prediskutovávajú. Sme pripravení pomáhať aj ostatným členským štátom v prípade, že tieto o to požiadajú. V súčasnosti máme približne 60 pracovníkov, ktorí e, pracujú výlučne na víruse COVID-19. Naše operačné e, centrum núdzové eh, operačné centrum od 31. januára pracuje na svoje maximum, no a zverejňujeme každodenne aktuálne informácie na našej webovej stránke. Okrem každodenných aktuálnych informácií a iných zverejnených informácií sme pripravení poskytnúť podporu členským štátom a do tejto podpory môže byť napríklad eh, to, že ich eh, že, že nás E, pozvu, aby sme e, sa prišli pozrieť na miesto alebo usmernenie rôznymi e, telekonferenciami, rôzne webináre alebo teda výmena rôznych správ či dokumentov na zabezpečenie informácií. Úzko spolupracujeme aj s kolegami z DG Sante, z VHO a najmä z s, európskym, s európskou kanceláriou, ale aj uh, aj teda s, s centrálou v Ženeve, ale aj s inými CDC e, v Číne, Spojených štátoch a inde. Taktiež sa snažíme zabezpečiť výmenu e, skúseností o tom, ako e, monitorovacie a preventívne opatrenia možno, možno aplikovať v tejto situácii. Takže neustále e, prehodnocujeme situáciu, aktualizujeme výskyt prípadov a mapy. No a chcem e, tiež doplniť, že okrem um, Okrem našho webového sídla máme aj aplikáciu ECDC, kde je špeciálna sekcia na posúdenie rizika a, a teda aj um, rôzne informácie tam môžete nájsť, keď si stiahnete túto aplikáciu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a veľmi rada zodpoviem na vaše otázky. Before, uh, Ďakujeme aj my. Ešte predtým, ako dáme slovo poslancom, ešte vás chcem informovať, že na budúci týždeň sa chystá stretnutie s otvorenými dverami na úrovni koordinátorov s komisárkou Kyriakides. Tá dnes nemohla prísť na naše stretnutie, ale chystáme sa to prediskutovať na úrovni koordinátorov s ňou vo štvrtok na tému koronavírusu. The list first, Mr. Lise, Madame Madame Moretti, Madame Tardino. Dáme teraz slovo kolegom. Kosinska, Madame Azekamp,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 komisii, ďakujem aj pani Amerte z centra ECDC. E, je to veľmi ťažká situácia aj pre mňa ako lekára, aj keď e, sa rozprávam s kolegami, ktorí sú odborníci na vírusové ochorenia, nie je jednoduché poskytnúť správnu odpoveď, preto nezávidím nikomu, kto naozaj musí rozhodovať v takýchto situáciách. Musíme zachovať pokoj, Často sa opakuje, zachovajte pokoj, e, žiadna panika, ale vieme z psychológie, že keď povieme žiadna panika, to je najlepší spôsob, ako spôsobiť paniku. Teda ja skôr som za to, aby sme zachovali pokoj. je to ochorenie, ktoré každý týždeň, každý deň zabíja čoraz viac ľudí. Um, ale nie je to nejaký masový zabijak, predsa len situácia je vážna. E, chcel by som vyslať ja sa slova kritiky na oboch našich rečníkov. Keď som to správne počul a porovnal som si to aj s kolegami, tak e, sú dosť odlišné e, čísla, e, ktoré uviedol pán Ryan za komisiu a čísla, ktoré spomenula pani Amond z centra ECDC. A to predsa sa nesmie stať? Musíte sa pred stretnutím aspoň dohodnúť, aby ste uviedli rovnaké čísla. Jeden hovorí 300, 3400, druhý hovorí 4200. To je predsa nepripustné, to sa musí zlepšiť. A teraz poviem niečo, čo zrejme spôsobí nepokoj, ale musíme sa pozrieť faktom do očí. Obe tieto čísla sú nesprávne, sú príliš nízke. Máme o mnoho vyšší počet prípadov v Európe, len sme ich ešte nediagnostikovali. A to sa dá vypočítať jednoducho trojčlenkou. V Taliansku máme 100 e, prípadov umrtí. A keď vychádzame z toho, že našťastie tento vírus nie je až taký smrtiaci, že zhruba podľa expertov 0,5 z tých, eh, ktorí ochorejú na tento vírus, eh, aj teda eh, keď neochorejú, ale že ho majú, tak 0,5 zomrie. To znamená, že 100 umrtí, to znamená minimálne 20 tisíc prípadov v Taliansku. A na to sa musíme pozrieť aj priamo, ako na fakt aj u nás v Nemecku nemáme, tak ako sa oficiálne uvádza, zhruba 200 prípadov, ale o mnoho viac, pretože netestujeme každý jeden prípad eh, ochorenia. Netvrdím, že by sme mali testovať každého, kto eh, trošku smrká, ale minimálne pacienti, ktorí majú teplotu a ťažkosti eh, s plúcami. Okrem toho teda COVID-19 nespôsobuje um, smrkanie, ale teda je to plúcne ochorenie, ktoré spôsobuje uh, dýchacie problémy. Mm šírenie tohto ochorenia dokážeme zredukovať, aj keď neúplne zastaviť. Podľa mňa je preto správne, že verejný život eh, by sa mal trošku zmierniť. Ja eh, som reagoval eh, dosť zaskočenie, keď predseda Sasoli predniesol svoje opatrenie, ale nešiel som proti ním, nespieral som sa im. Myslím, že je rozumné podrobiť sa takýmto obmedzovacím opatreniam. Myslím, že to včerajšie podujatie s Gretou, eh, pri všetkej úste to bolo už tak na hranici toho, čo by sa mohlo pripustiť eh, eh, v takých okolnostiach, keď nie je možné pripustiť hostí do priestorov parlamentu. Aj o plene budúceho týždňa sa veľa diskutuje, o tom nechcem rozhodovať teraz, ale myslím, že ak to prebehne, tak musíme sa postarať o to, že v prípade, že niekto, že niekomu sa diagnostikuje vírus, že zaistíme bezpečný prevoz e, späť, tak aby, dajme tomu, naši pracovníci nemuseli byť oddelení od svojej rodiny, aby vôbec mali možnosť absolvovať karanténu doma a nie v Štrasburgu. To sa dá a to musíme zaručiť všetkým. Len si predstavte, že Ursula von der Leyen sa nakazí v Taliansku a tam bude v karanténe, nie, ona predsa musí byť v karanténe v Bruseli a ďalej pracovať. Ešte tie politické požiadavky má málo času, pán predseda má pravdu. Mm, potrebujeme viac Európy. Viac Európy v koordinácii. Tie odporúčania by sa nemali odlišovať eh, v tej istej situácii. Viem, že komisia má obmedzené právne možnosti v tomto smere, ale z politického hľadiska e, musíme vystupovať o mnoho silnejšie, ráznejšie a presadzovať spoločné odporúčania. Tiež musíme e, pracovať o mnoho e, spolupracovať užšie, čo sa týka obstarávania ochranného materiálu a ďalej rôzne experimentálne formy liečby, napríklad spolupráca v oblasti očkovacích látok. Tu som rozhodne za to, aby sme čo najskôr sa dopracovali k spoločnému riešeniu. Súhlasím s komisiou. Chcel by som toho povedať ešte o mnoho viac, ale vzhľadom na krátkosť času Eh, už viac nič nepovieme. Ďakujem pekne. Prosím, držte sa témy, ktoré sú v pôsobnosti výboru Envy. My nebudeme rozhodovať teraz o tom, kde sa udeje plénum na budúci týždeň. A ďalej po ďalšie, prosím, láskavo sa obmedzte aj časovo, aby dostali všetci rečníci priestor. Jete Gutelante SAD. Ďakujem pekne. Ďakujem aj komisii. A ďakujem aj pani doktorke Amond z Centra ECDC za veľmi dobrú prezentáciu. Podľa mňa je dôležité, aby sme boli informovaní a aby sme robili aj my, čo môžeme tu v Európskom parlamente, aby sme vedeli, čo sa deje, aby sme robili všetko preto, že ministri zdravotníctva naozaj urobia všetko preto, aby sa predišlo tomu, že ľudia budú vo väčšej miere nakazení a v prípade, že sa nakazia, že budú mať dispozície naozaj dostatočnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a že sa príjmu správne kroky. A tiež tá karanténa, aj to musí fungovať správne. Netreba k tomu pristupovať proporčne, je mnoho lepšie v prípade teda, že ochoriete na koronavírus, aby ste boli doma, nemali by ste sa stretávať s ľuďmi, keď ste v karanténe. Ešte doplním eh, to, čo povedal Peter. Je dôležité, aby čísla sedeli z rôznych zdrojov, aby boli teda skoordinované tá dĺžka inkubačnej doby. Dnes sa hovorilo o niekoľkých týždňoch, teraz sa to ešte predlžilo ja chápem, že tu je veľa neistôt, ale zároveň mám pocit, že by bolo lepšie pripustiť eh, túto neistotu. Viem, že ty si sa o to snažil. Pardon, že ste sa o to snažili v centre ECDC, ale sú iní experti, ktorí sa vedrú v médiách a tie tvrdia veci, ktoré nie sú celkom jasné a potvrdené, a to je škoda. Je teda lepšie pripustiť, eh, že si nie sme istí tým, čo tvrdíme, než tváriť sa, že sme si istí a potom to musí meniť. A ešte posledná vec, ako zastaviť šírenie nákazy. Ja chcem totiž, aby ľudia v Európe mali pocit, že robíme všetko preto, aby sme zastavili šírenie tejto nákazy. Teda nielen po tom, čo sa ľudia nakazia, ale tiež zabránite tomuto šíreniu. Musíme sa zamerať na zdravie, aby sme tam predišli panike sú však možno iné pravidlá, najmä tomu uzatvorenie škôl, možno to nie je nevyhnutné. Možno by teda bolo vhodné získať nejaké poradenstvo, čo môžeme vykonať v rámci prevencie, aby sme zastavili šírenie tejto nákazy. Niektoré kroky by sa nemali teda eh, nejako obmedzovať, pretože to nie je eh, relevantné, ale zvyšuje sa riziko, pretože sa ľudia stretávajú nad rámec toho, ako by sa stretávali bežne, ako teda predísť šíreniu nákazy a ako znížiť eh, možno naše kontakty. Zariňu, pán Stefanuta. Ďakujem pekne za slovo. Aj za prezentácie. Viem, že vaše centrum ECDC eh, e sa nezaoberá priamo touto otázkou, ale to sme zaujalo aby som sa dozvedel, aké strategické plány má komisia, čo sa týka hromadenia zásob, vybavenia, pomôcok, v prípade, že sa objavia nedostatky v zásobách na úrovni členských štátov. Nemôžeme riskovať, že si všetci nechajú svoje zásoby a ostatné členské štáty nebudú mať svoje potreby pokryté. Musíme sa teda zamyslieť nad plánom B v prípade, že zásoby niektorých strategických pomôcok eh, sa minú a že sa budú musieť eh, uzavrieť niektoré prevádzky. Aké teda stratégie chce Európska únia presadiť, aby sme mali naozaj skutočný plán B? A ďalšia otázka. Nespomínam si na názov apky, ktorú ste uh, spomenuli. Sú tam údaje zo všetkých členských štátov. Ďakujem. Thank you for, uh, ID we... Ďakujem za ID pani Tardino. grazie, presidente. Ďakujem pekne za slovo. Veľa sa tu hovorilo o Taliansku. Hovorilo sa o tom, ako to vyzerá u nás, čo sa týka nákazy. Taliansko je krajina, ktorej sa postupuje e, e, veľmi transparentne, čo sa týka poskytovania čísel, e, čo sa týka počtu prípadov nákazenia. Dovolím si tvrdiť, že možno v iných krajinách je to ináč. To má celkom iste dopady aj na prístup k vírusu. Môže to spôsobiť psychózu a má to dopady aj v ekonomickej sfére. Už niekoľko dní sa objavujú rôzne otázky v súvislosti s certifikáciou talianských tovarov. Mnohí dovozcovia z iných eh, európskych krajín chcú, aby sa im potvrdilo, že tieto dovážne tovary z Talianska eh, sú bezvírusové. To sa týka niektorých strategických sektorov talianskej ekonomiky, napríklad potravinárskeho sektora. Myslím si, že to škodí výrazne takému zásadnému sektoru pre našu ekonomiku. Preto sa chcem opýtať, či ste informovali o tom, že existujú takéto praktiky. Celkom iste súhlasíte so mnou v tom, že to nie je priepustné. Sú nejaké konkrétne informácie a čo sa dá urobiť proti takýmto postupom, ktoré predsa sú v rozpore s, s pravidlami jednotného trhu. Vlastne ide o blokovanie dovozu tovarov z Talianska. Agentúra EFSA potvrdila, že vírus sa prenáša vzduchom. Neexistuje žiadne vedecké podloženie toho, že by sa to prenášalo aj prostredstvom potravín. Ďakujeme pani Paulu za zelených. Thank you very much for the update and thank you very much for telling us which measures um, should be taken by member states or Ďakujem pekne aj ja za tieto prezentácie. Myslím, že je dôležité, aby členské štáty mali k dispozícii poradenstvo. Súhlasím s Petrom Lízem, že pravdepodobne máme v skutočnosti o mnoho viac prípadov, o ktorých sa však nevie, pretože ľudia sa necítia byť príliš chorí a možno dokonca sa nedajú vyšetriť. Tiež poznáme prípady detí. Často deti nevykazujú žiadne symptómy, alebo teda nie symptómy, ktoré by sa dali pripísať e, tomuto vírusu. Ja si teda tiež myslím, že máme o mnoho viac prípadov reálne, než e, ako sa uvádza v číslach. Nesúhlasím s Petrom Líze v tom, že ak budeme testovať e, ľudí, ktorí majú plúcne ťažkosti, tak či tak nám uniknú tí, ktorí sú len prenášačmi vírusu a sú zdrojom nákazy, pretože podľa biológov čiastočky, ktoré sú v hrtane, e, už e, vlastne spôsobujú nákazu. E, Nemusí to dostať až do plúc, takže je to v hrtane. To je ten zásadný rozdiel oproti vírusu SARS, ktorý sa objavil pred niekoľkými rokmi. Tam totiž došlo k nákaze a k šíreniu nákazy až potom, čo sa vírus posunul do fázy vyzretia v plúcach. Chcem sa opýtať, či je e, nejaký konkrétny prístup k zraniteľným skupinám, napríklad e, osoby, ktoré žijú osamotené, nemajú nikoho, kto sa o nich stará. Nik, nevie sa, či vykazujú e, nejaké príznaky ďalej ľudia, ktorí žijú bez domova v uliciach. Často to nie sú ľudia, ktorí by žili v čistom prostredí, nemajú možno dezinfekcie. Of talking of Lesbos, where we have the Moria Center, which tomu na Lesbose, tam je centrum moria, ktoré bolo vystavané pre 3000 ľudí, teraz tam žije viac ako 10 tisíc ľudí, pričom viac ako 7 tisíc z nich sú deti. Čo takéto prípady? Rieši sa to nejako? Možno toto sú práve miesta, kde by sa vírus mohol šíriť veľmi ľahko a rýchlo. Ďakujeme za ECR pani Kočinská. Ona je tiež kontaktná osoba pre Centrum ECDC. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, článok 168 zmluvy o fungovaní EÚ jasne uvádza, že členské štáty sú zodpovedné za svoj systém zdravotnej starostlivosti Myslím, že je dôležité, aby členské štáty boli aktívnejšie vo svojich plánoch pripravenosti. Mali by e, zadefinovať, nakoľko sú pripravené, taktiež by mali by e, e, zvýšiť potenciál svojich nemocníc, rôznych iných zdravotníckých zariadení, čo sa týka prevencie infekciám. Preto je potrebné pripraviť sa na tie ďalšie fázy vyhodnocovania rizika oproti tomu, čo zverejnilo Centrum ECDC v pondelok. To sa týka aj e, postupu v bode 4, e, ktorý hovorí o tom, že zdravotnícky personál môže byť preťažený práve preto, že je vyšší dopyt po zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, v kontexte teda v prípade nerostatku diagnostických testov na trhu už dlhodobo vidíme, že je v Európe nedostatok liekov a tento problém sa môže ešte dosť dramaticky vyhrotiť vzhľadom na túto epidémiu koronavírusu. Chcem sa opýtať na následovné. Podľa komisie dokáže naozaj eh, vzniknú situácia, že v lekárniach sa úplne minú lieky, Aké plány Európska komisia má na to, aby sa zaistil dostatok dodávok a, a distribučný reťazec, aby fungoval v prípade, že epidémia bude v Európe pokračovať? Chcem sa tiež opýtať, či komisia poskytne nejaké konkrétne plány na boj proti zneužívaniu konkrétnej pozície a tiež, aby bol zaručený prístup k týmto pomôckam pre každého bez vylúčenia. Ďakujeme pekne pani Hazekam za GUE. Ďakujem. Už sa vynaklada veľké úsilie na to, aby sa zabranilo šíreniu koronavírusu, ale pre mňa osobne je veľmi znepokojivé, že sa príliš malá pozornosť venuje prevencii eh, šírenia do budúcna ehm, ochorenia ako SARS a podobné iné, to sa prenášajú na ľudí zo zvierat, e, z netopierov, e, z rôznych iných e, živočichov od vtákov, dajme tomu COVID, to je tiež takýto podobný prípad. Miliardy zvierat sú nahromadené v skladoch eh, nielen v Číne, ale aj inde. Teda to, ako pristupujeme k zvieratám, vlastne zvyšuje rizikovosť eh, takejto situácii, ako je aj táto eh, situácia koronavírusu. Chcem sa opýtať komisie, či sa dostatočne venuje prevencii, čo sa týka obchodu a konzumácie voľne žijúcich zvierat. Zakázali ste niečo takého, možno si myslíte, že to nie je vhodná chvíľa o tom hovoriť, ale to, čo sme videli v prípade poslednej epidémie SARSu, MERSu alebo ehm, mexického ochorenia ošípaných, chceme tomu predsa predchádzať. Okrem toho v Číne sa zakázala konzumácia a obchod s voľne žijúcimi zvieratami, ale to má negatívne dopady. Máme desiatky tisícov zvierat vo Vúhane, ktoré sú opustené ste si vedomi tejto situácie, mohli by ste to prejednať s kolegami v Číne. Pani McGuinness, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Amonovej za túto vynikajúcu prezentáciu. Mám dve otázky. Ako kolegovia z, mm, z ECDC povedali, sú tu štyri scenári, ako by sme sa mohli vyhnúť to, aby sme sa dostali do fáze číslo 4. Alebo je to nevyhnutné, že sa tam musíme dostať a musíme sa začať pripravovať. A druhá otázka, zdroj, zdroj. Sú tu rôzne špekulácie, ale nevieme, nič jasného o zdroji. Vieme, že v Írsku máme niekoľko ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska. Jeden z nich pracoval práve na tom, na, na, na, na tom urgentnom príjme. Takže mm, nikto nechce spôsobovať paniku, ale napríklad v Kalifornii, tam vyhlásili urgentný stav, takže naozaj musíme začať konať a teraz už eh, dosť bolo politiky, musia experti o tom diskutovať, musíme to nechať eh, na expertov. Ďakujem pekne. SAD. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Aj ja som lekár. Pracoval som na urgentnom príjme a myslím si, že je to len otázka času, kedy bude vyhlásená pandémia. Tá situácia sa vyvíja veľmi rýchlo. V Európe sa z 10 násobil počet prípadov. A vy ste teraz hovorili o týchto scenároch a ja by som sa tiež chcel opýtať, ako to vyzerá, pretože musíme chrániť život každého jednotlivca, ako to vyzerá s preventívnymi opatreniami na európskej úrovni. No a ďalej hovoríme aj o tom, že by sme sa mali vyhnúť nejak, nejakým zhromaždeniam, ale veď predsa letecká doprava, eh, mestská doprava, školy, tu ešte neboli vyhlásené žiadne karanténne opatrenia, ako napríklad v Japonsku. Ja e, pracujem, na, ja som lekár núdzového príjmu a teraz, e, keď hovoríme o karanténe, tu nejde len o závažnosť prípadov, ale ide tu aj o vysoké riziko nákazy a tieto zdravotnícke systémy sú nerovnaké, nerovnako pripravené na tak takúto situáciu. A vy hovoríte, že môže prísť k situácii, kedy medicínske kapacity v členských štátoch nebudú postačovať. A ja si myslím, že európsky mechanizmus civilnej obrany musí byť posilnený, ako to vyzerá so zdravotníckým materiálom, liekami, ktorý možno budeme musieť dovážať, keď ho budeme mať nedostatok. A ako to bude vyzerať so scenárom 4, keď k tomu príde, či to vôbec budeme mať pod kontrolou túto situáciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len stručne, ja sa pripojím k tomu, čo tu odznelo. Je tu na mieste opatrnosť, ale nie panika, to by som chcel počiarknúť. A chcem sa pani doktorky opýtať dve veci. Transparentnosť a kredibilita údajov, ktoré dostávame z Číny. O tom sme hovorila už v minulosti a pani doktorka povedala, že by sme mali opatrne dôverovať, pretože tam sa tie čísla dramaticky dramaticky môžu zmeniť priebehu jedného dňa. A naše ministerstvo zdravotníctva na to upozorňuje, takže sú dôležité čínske čísla aj európske čísla a tiež otázka vývoja liekov, či e, je nádejný ten Redemsivir z USA a potom otázka dostupnosti ochranných osobných pomôcok. Zdá sa, že už teraz je tu značný nedostatok týchto prostriedkov a to najmä pre zdravotnícky personál a myslím si, že by sme mali zakázať alebo začať uvažovať o zákaze vývozu z EÚ. V Českej republike už k tomu prišlo a mali by sme sa zamyslieť nad ďalšími konkrétnymi opatreniami, ktoré by sme na tomto úseku mohli zaviesť. A tiež sa pýtam aj k otázke pána Lízeho, ako to vyzerá s vývojom vakcíny a príslušných liečiv. Pani Moretti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať um, všetkým ktorí sa touto otázkou zaoberajú. Samozrejme, že je jasné, že ľudia si robia obavy a že v súvislosti s týmto vírusom môže prísť aj k panike. Eh, je tu strach. Občania majú strach a to je len ľudské, ale politika si musí plniť svoje úlohy, ale musí sa opierať o fakty a vedecké výsledky na to poukázali aj predrečníci. Pani von der Leyen povedala, že bude zriadená pracovná skupina a od eh, 13. februára už Európa na tom pracuje, ale ja si myslím, že to je neskoro, pretože informácie k tomuto vírusu sme už mali niekoľko mesiacov. Som presvedčená Európanka, vždy sa zasadzujem za Európsku úniu, ale tu sme vo meškaní. E, zdroje, ktoré sú mobilizované, 230 miliónov, Pýtam sa vás, vy si naozaj myslíte, že to bude stačiť? Nie je to potrebné navýšiť? ako to vyzerá s výskumom na vakcíne? Na, na to bolo tiež poskytnutých 20 miliónov. Stačí to? Nemali by sme na to vyčleniť oveľa viacej prostriedkov na e, tento výskum, veď to je predsa naozaj mimoriadne dôležité. A potom je tu aj otázka, aké by zdroje by mala poskytnúť Európa pre hospodárstvo vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku niektoré výrobné sektory veľmi trpia touto krízou. K Taliansku ja som veľmi spokojná s tým, ako moja vláda a môj región s tým nakladal. Taliansko urobilo niečo, čo ostatné krajiny neurobili. Ja súhlasím s pánom Lízom. Tých prípadov je oveľa viac. Tie tieňové čísla sú oveľa vyššie a u nás preto zistili toľko prípadov, lebo robili toľko veľa testov. A možno, že v niektorých e, krajinách sú to len stovky a preto sú to u nás tisícky, lebo sme robili tie testy. No a tá nákaza sa šíri veľmi rýchlo, ale to sa týka všetkých všetkých krajín a mali by sme postupovať rovnako. A práve túto Európska únia má úlohu režiséra pretože naozaj nedáva vôbec zmysel, že v niektorých krajinách sa robí veľa, v niektorých vôbec nič, ľudia sa hýbu a potom sa tento vírus takto rýchlo šíri. Áno, ja si myslím, že pripravenosť komisie, ale komisia má za úlohu, aj tento výbor má za úlohu povedať niečo aj e, k nastávajúcej plenárke toto e, sa teraz bude premávať viac ako 5000 ľudí, ktorí pôjdu do Štrasburgu a myslím si, že tuto si nemôžeme dovoliť nič nerobiť. Áno, ďakujem pekne. Áno, práve padlo rozhodnutie. Pani Rondinelli, nezaradený. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja som talianka a tiež musím povedať, že všetci si robíme veľké obavy, celá Európa si robí veľké obavy vzhľadom na tento vírus, ktorý sa veľmi rýchlo šíri s rôznymi symptómami. A tu by som chcela nadviazať na to, čo povedala komisia. Chcela by som poukázať na niečo, čo mi spôsobuje veľké obavy. Zdá sa, že tu nie je koordinácia medzi jednotlivými členskými štátmi. Vieme, že zdravotníctvo je oblasť, v ktorej platí subsidiarita obzvlášť, ale každý členský štát predsa musí mať možnosť chrániť svojich občanov. A my konštatujeme, že nie, vo všetkých členských štátoch boli zavedené minimálne opatrenia, aby sa šírila nákaza, aby sme zabránili tomu, e, že mm, príde k pandémii. Mám dve požiadavky. Poprvé, výmena informácií o osvedčených postupoch, to, čo sa deje teraz v členských štátoch, o tom sa nehovorí dostatočne. V mojej krajine sa urobí urobilo 30 tisíc testov a 3800 eh, známych prípadov sme týmto zistili, ale to sú eh, ľudia aj, ktorí majú symptómy, aj takí, ktorí nemajú. Niektorí tieto symptómy majú, niektorí nie. Ale v iných krajinách sú oficiálne čísla obmedzené len na tie osoby, ktoré už eh, majú symptómy. Výmena informácií je dobrá, ale musíme mať na to aj jasné kritéria, ako sa tieto informácie budú poskytovať ďalej pretože inak to bude tak, že tie čísla, ktoré predložila komisia a parlament, budú nedostatočné. No a inak by sme mali mať na európskej úrovni spoločný protokol, kde by sme mali všetky čísla k dispozícii, aby sme zabránili ďalším nákazám. No a tiež sa musíme pozrieť na to, aký to bude mať dopad na zdravotnícke systémy. Myslíme si, že v tejto núdzi budú potrebné ďalšie prostriedky a ospravedlňujem sa, že to musím takto povedať, ale pravdepodobne tento vírus bude ďalším prvkom, ktorý povedie k recesii u nás v Európe, v členských štátoch a v tomto ohľade si myslím, že je povinnosťou Európskeho parlamentu sa týmto zaoberať, aby sme mali k dispozícii dostatok prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme sa obrátili na Štokholm, na ECDC. Zistíme, či nám ešte funguje e, tlmočenie nasledujúcich 5-7 minút. Áno, pretože prekračujeme čas. Dobre, ďakujeme. A teraz nech sa páči ECDC. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Viaceré z týchto otázok sú pripomienky, ktoré sa týkajú čísel a prípadných rozdielov. My si myslíme, že tieto nové mm, správy, ktoré vypracúvame neustále, monitorujú situáciu a určite nie je prekvapivé, že sú tam mierne rozdiely, ale tieto mierne rozdiely by by nemali byť tým našim najväčším problémom. E, to čo, to, čo tu odznelo, že skutočné, e, počet skutočných prípadov je vyšší ako to, čo máme zaregistrované. No už to je pravdou pre ostatné choroby. Ľudia, ktorí sú, pretože veľmi často to tak je, že chorí ľudia majú ľahké symptómy a k lekárovi ani nejdú. Máme spoločný protokol na sledovanie, e, čiže to máme už od konca januára a tento protokol na nahlasovanie prípadov už je v činnosti niekoľko týždňov a tento protokol neustále adaptujeme podľa danej situácie. Tiež sa tu hovorilo že máme aj asymptomatických pacientov, ktorí prenášajú túto chorobu. Nemáme na to však dôkazy, ale vieme, že aj tieto ľahké symptómy môžu spôsobiť prenos ochorenia. V takých prípadoch, ktoré vieme, tak sme sa ehm, keď sme si mysleli, že niekto nemal symptómy, tak mal, ale boli to veľmi ľahké symptómy. Tiež pokiaľ ide o monitorovanie, diskutujeme s príslušnými orgánmi v členských štátoch aby rozšírili testovanie a aby využívali systém, ktorý má každý členský štát na, monitorovanie chrípky, aby ho uplatnili aj na tento nový vírus. E, toto sa bude uplatňovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala tých scenárov, konkrétne či sa môžeme vyhnúť scenáru 4. Som si istá, že tomu sa nepodarí vyhnúť v každom prípade, ale všetky snahy, ktoré sme zahájili už teraz a ktoré spustili orgány na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, sa naozaj veľmi o to snažia, aby veľmi e, rýchlo, veľmi včas e, detekovali tieto prípady, aby sme minimálne spomalili ďalšie šírenie a aby sme týmto zabezpečili, že tento pík nebude rýchly, aby sme zmiernili priebeh tejto krivky čo potom samozrejme zníži aj tlak na zdravotné systémy. Bola tu otázka, ktorá sa týkala aplikácie, to je ECDC Threat Reports. ECDC Threat Report. A tam sú dennodenne aktualizované čísla. Tam ich nájdete. No a tiež tá zraniteľná časť populácie. My o tom diskutujeme, kdekoľvek sú, e, kdekoľvek je veľa ľudí na jednom mieste, vždy je tu riziko, že ak ten vírus tam je, tak sa rýchlo rozšíri No a aj situácia s utečencami sa vyvíja, takže aj to musíme mať na zreteli. No a tiež by sme mali byť veľmi obozretní, aby sme extrapolovali počet úmrtí na skutočné prípady. Tá štatistika neustále sa mení, pokiaľ ide o mortalitu, to sa mení od závislosti na aký druh populácie sa pozeráte a v akej fáze výskytu ochorenia. E, to sme sa poučili z e, vývoja v Číne v tej prvej fáze, druhej a poslednej fáze vypuknutia ochorenia bola aj mortalita rozdielna takže e, musíme byť obozretní aj pri extrapolácii týchto čísel, ale my sa vo svojich správach zameriame aj na to. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ešte dve minútky, DG Sante. My len niekoľko lebo, e, pri, pripomienok, lebo vieme, že nemáme čas. Uh, E, my sa tomu budeme venovať aj na rade, takže členské štáty e, sa zameriavajú predovšetkým na posilnenie zdravotníckých systémov, na, to, na tom komisia pracuje tiež s výborom pre zdravotnú bezpečnosť, aby sme poskytli zariadenie, ale aj nástroje na mobilizáciu zdravotných systémov No a pokiaľ ide o certifikáciu tovarov dovážaných z Talianska, e, my e, tu nemáme žiadne oficiálne opatrenia, ktoré by zaviedli členské štáty na exportované tovary. Pokiaľ ide o migrantov a zraniteľné skupiny obyvateľstva, tu sa snažím mobilizovať sily so zainteresovanými stranami, orientujeme sa na zdrav, zdra, zraniteľné skupiny, zameriavame sa aj na migráciu či už do členských štátov alebo do hotspodov. Keď sa tam nájdú nejaké prípady, chceme ich veľmi rýchlo identifikovať Pýtali ste sa aj na politiku e, dodávania liekov. Tu máme e, dodávateľskú politiku s Čínou, Indiou, farmaceutické produkty a farmaceutické látky, ktoré sa dovázajú z týchto krajín. Tu pracujeme, spolupracujeme s agentúrou EMA, aby sme sledovali túto situáciu a vývoj, aby sme videli, či z toho náhodou nevyplýva nejaká veľké ohrozenie dodávok. Pokiaľ ide o nové farmaceutické produkty, e, my sme investovali do toho za posledných týždňoch 100 miliónov eur na to, aby sme vyvinuli nové farmaceutické produkty a lieky. A teraz e, je predložená výzva na predkladanie návrhov No a potom tiež e, ochranné, osobné ochranné prostriedky. Tu sme vypísali tiež tender, ktorého sa zúčastňuje 20 členských štátov a e, ktoré by mali dodávať tieto produkty a aj na národnej úrovni to získavajú národné štáty. Pokiaľ ide o zákaz cestovania, chcem len zopakovať, čo už som hovoril, že VHO um, neodporúča zákaz cestovania, pretože sú neefektívne a neprimerané. Najlepšie miesto, kde je treba kontrolovať infekciu je na hraniciach, čiže týmto smerom v podstate sa budeme zamýšľať aj my, keď budeme pokračovať v našej činnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka zo Štokholmu. A Obávam sa, že ešte budeme mať e, ešte ďalšie príležitosti e, ďalej v budúcnosti rokovať o koronavíruse. No a v e, budúci týždeň budeme mať aj s komisárom zasadnutie